Hyvää huomenta. Voimme aloittaa. Dobré ráno, môžeme začať našu schôdzu. Nemáme dnes až takú plnú miestnosť ako včera, keď sme mali vypočutie o situácii v Rusku, ale aj tak máme na programe rovnako zaujímavé body a chcem vás všetkých privítať ešte raz. Dobré ráno. Budeme pokračovať v našej schôdzi, ktorú sme prerušili včera. Dnes uplynulo 60 rokov od založenia Čínskej republiky a v Číne je to isté, že veľmi slávnostný deň. Dostali sme informáciu od e, obhajcu ľudských práv v Číne, ktorí nám oznámili, že tieto oslavy sú sprevádzané veľmi prísnymi bezpečnostnými opatreniami, ktoré e, obmedzujú osobné slobody občanov tieto opatrenia sa týkajú využívania internetu, ktoré je obmedzené a sú e, veľmi znepokojujúce tieto opatrenia. Okrem toho, desiatky obhajcov ľudských práv a iných e, ľudí boli, boli zadržané, boli buď unesené z Pekingu, alebo nejak násilne vyhnané z Pekingu. A tí, ktorí chceli predložiť v hlavnom meste nejaké petície, tak boli násilne vyhnaní späť do svojich domovov. Takéto správanie nemôžeme prijať a musíme upriamiť veľmi vážnu pozornosť e, na Čínu v pličatých sa schôdzach. E, toľko teda informácia o slávnostnom dni v Číne pri príležitosti 60. výročia založenia republiky. Trochu smutná správa. Teraz máme na programe hodinu otázok a máme pripravených 5 otázok. A komisia nám na ne odpovie. Ešte si pohľadám tie otázky, aby som ich mala pred sebou. Siis ensimmäisen eh, kysymyksen. Prvá otázka, ktorú predložila pani Barbara Lohbiller, sa týka eh, využívania práce detí. Pani Lohbiller sa pýta na to, eh, že kde, prečo meška správa komisie o vysvetlení využívania tejto detskej práce a dozvedeli sme sa, že takáto správa mala byť predložená ešte pred letnou prestávkou a teraz sa pani Logora pýta, prečo táto správa nebola predložená. Prečo sa omeškala a tiež e, pani Lohbila by chcela vedieť, e, v akej forme sa bude predkladať táto správa a žiada, aby to bola podrobná správa a nie len nejaký neformálny dokument. Pozrime sa teda, čo nám komisia odpovie na túto otázku. Máme tu pána Týmansa. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Ja som uh, vedúcou oddelenia na generalizáciu pre obchod a my sa venujeme uh, koordinácii prípravy tejto správy, ktorá vyplynula zo záverov rady v máji 2008. Zatiaľ sa nestanovil žiadny termín, žiadna lehota na predloženie tejto správy a ani konkrétny formát tejto správy nie je uzavretý a to preto, že formát vyplynie z obsahu. Keď budeme mať vhodný návrh pripravený, e, bude vtedy vhodné pri rozhodnutie o formáte tejto správy. Teraz sa snažíme zohľadniť e, súčasnú situáciu v inštitúciách, novozvolený parlament a chceme, aby prebehla výmena názorov aj s poslancami parlamentu o tejto dôležitej otázky a predpokladáme, že vypracujeme dokument, ktorý bude predmetom diskusie, aby to neboli iba závery a odporúčania z našej strany. Už sme pokročili s prípravou návrhu správy, eh, sme pripravení ju predložiť eh, v krátkom čase ešte počas tohto mandátu komisie, tak aby Rada a parlament mohli prehodnotiť túto dôležitú otázku práce detí a aby sa zamysleli nad eh, možnými opatreniami, ďalšími opatreniami na urýchlenie boja proti práci detí. Dúfam, že sa zodpovedala e, dostatujúčo na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem pekne e, zastupkyni komisii. A teraz sa chcem opýtať pani Lochbiller, či sa chce opýtať nejakú doplnkovú otázku. Nech sa páči, pani Lochbiller. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte by som rada sa opýtala na objasnenie. Nie je mi celkom jasné, prečo sa musí ešte raz rozhodovať, aký formát bude mať táto správa. Ja som porozumela, že je dôležité, aby tento formát bol oznámením a nie len neformálnym dokumentom. Chcem sa opýtať, prečo je to tak. Možno preto, že som nová poslankyňa, tak to ešte neviem, ale chcem sa na to opýtať. Mohli by ste, prosím, z komisie odpovedať aj na túto otázku? Ďakujem pani predsednička, ďakujeme za doplňujúcu otázku. Mrzí ma, že som nebola dostatočne jasná vo svojej prvej odpovedi. Formát tohto dokumentu, či už to bude oznámenie, alebo pracovný dokument, alebo nejaký iný formát, bude závisieť na niekoľkých faktoroch. Po prvé obsah tohto dokumentu, či sa bude zameriavať na analytické aspekty, či bude predmetom diskusie, ak tento dokument bude poskytovať odporúčania, tak oznámenie by bolo vhodnejšie. Ešte stále sme sa nerozhodli o konečnom formáte. Musíme zohľadňovať aj mnoho ďalších aspektov, ktoré sú v podstate byrokratické, napríklad počet strán, postupy, ktoré sa týkajú schvaľovania tohto dokumentu, ale najmä sa budeme sústreďovať na obsah tohto dokumentu, keď budeme zvažovať e, najvhodnejší formát tohto dokumentu. Dúfam, že som odpovedala už teraz vyčerpávajúcu na vašu otázku. Ak nie, nech sa páči, opýtajte sa znovu. E, ďakujeme. Celkom iste to odpovedá na túto otázku. Sú predsa len okolnosti, ktoré ovplyvňujú voľbu formátu. Ďalšou otázkou je otázka pána Kristiana Tampredu, ktorý sa pýta na situáciu v Barme. Do roku 2010 sa očakávajú v Barme parlamentné voľby a v tejto otázke chceme si vypočuť názor komisie na to, či komisia e, považuje tieto blížiace sa voľby za slobodné a spravodlivé, keď vezmeme do úvahy represálie, ko ktorým dochádza e, v, pod vplyvom tohto vojenského režimu. Nech sa páči komisia, odpovedzte na túto otázku. Merci, madame la présidente. Merci de la question. Aujourd'hui, euh, n'existe... Ďakujem, pani predsednička. Takisto ďakujeme za otázku. Už k dnešku neexistuje žiaden zákon, ktorý by definoval presne postup volieb v roku 2010. Takisto nevieme ani, že kto by mohol kandidovať. Ani nevieme, že aká skupina sa môže zaregistrovať ako politická strana. Preto momentálne je veľmi ťažké predpovedať, že či budúci volebný zákon bude príliš reštriktívny alebo nie. Komisia sa vyhla tomu, aby vyjadrila podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby niekto mohol sa zúčastniť volieb, aj keď e, musíme zabezpečiť to, aby voľby v roku 2010 e, zabezpečili e, možnosť zúčastniť sa všetkým stranám Takže komisia vyjadrila kritické slova na orgány krajiny, volala potom, aby boli všetci politickí vozni prepustení a tiež eh, sme eh, volali po podpore občianskej spoločnosti. Takže to je asi všetko zatiaľ. Ďakujeme zástupcovi komisie. Ja som si istá, že pán Preda má aj doplnkovú otázku. Merci, madame la présidente. Une seule question, euh, Ďakujem, pani predsednička, jednu otázku doplňujúco. No, trošku s prekvapením počúvam, to počúvam, pretože moja otázka je nasled, by bola nasledujúca. Ak e, ústava obmedzuje niekomu byť kandidátom a takisto zakazuje aj cudzincom, aby boli kandidáti, to nie je ešte, toto braní v voľnej účasti kom, komukoľvek. To nie je demokracia. Čiže keď by sme mali mať e, ústavu, tak e, správno tak by vlastne... E, ja som takéto... Isté, že táto otázka ústavy je v tomto kľúčová a isté komisia bude ochotná odpovedať. Merci, madame la présidente. Uh, effectivement, la... Ďakujem pekne. Áno, otázka bola, že si odporuje ústava a volebný zákon. Áno, ústava e, zakazuje ľuďom, ktorí s, e, sú uzavreli manželstvo cudzincami, aby mohli byť e, volení za prezidenta alebo hlavu štátu. To je jediné e, obmedzenie, ktoré momentálne existuje. E, pán Preda samozrejme mal na, na mysli San Suu Kyi, a momentálne nie je že taký zákon, ktorý by zakazoval ľuďom buď kandidovať alebo voliť. Ďakujeme pekne zastupcovi komisie. Teraz prejdeme k ďalšej otázke. A celkom iste blížate sa voľby v Barme budú naďalej na našom programe. Budeme ich pozorne sledovať e, ďalej. Pani Brepels predložila otázku, ktorá sa týka e, postavenia detí e, v palestinských detí v izraelských väzeniach. A táto otázka spomína mnoho medzinárodných dohôd, ktoré e, zaviazali Európsku úniu e, angažovať sa v otázkach práv detí. V týchto okolnostiach môžete si prečítať e, túto otázku vo svojich dokumentoch a všetky potrebnosti. Nech sa páči, komisia, môžete odpovedať. Um, Včera sme už mali možnosť sa dotknúť tejto otázky jemne. Chcel by som len uviezť nasledovné. E, predovšetkým Európska komisia plne zdieľa obavy, ktoré vyjadril ctený poslanec následne k situácii palestinských detí. Toto je otázkou na rôznych úrovniach. Aj sa tejto otázke venuje, venovala aj neformálna skupina pre ľudské práva, ktorá sa naposledy stretla 3. septembra. A tá ešte raz umožnila nastolenie tejto otázky. Momentálne, čo by som mohol povedať, je toľko, že komisia je toho názoru, že určenie veku, kedy možno osobu zadržať ako vek 16. rok, to nie je v súlade s dohovorom o ochrane detí. Takisto je to v podstate aj iné, než je e, súčasná situácia v samotnom Izraeli, kde je trestnoprávna zodpovednosť až od roku 18. veku. No, myslíme si, že deti, ktoré sú zadržané v, Izra- v Izraeli, sú teda osobitne zraniteľné a my si myslíme, že je to treba dať do súlahu s medzinárodným právom. Izraelčania vysvetlili, že 29. júla z izraelské komando na západnom brehu vydalo vojenský rozkaz a Izrael teraz e, zabezpečil osobitnú jurisdikciu pre deti, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od septembra teraz 2009. Avšak e, kritika zostáva e, naďalej vo svetle toho, že Naďalej sú palestínske deti zastrašované v neprítomnosti člena rodiny alebo právnika. Takisto aj výbor z OSN pre, pre týranie takisto bol, mal v dispozícii videozáznam z, z takéhoto zaobchádzania Izraelčanov. 342 ehm, detí ehm, bolo v maji zadržaných ehm, Izraelom a momentálne je 42 izraelsk- palestinských detí, ktoré sú vo veku od 12 do 14 rokov. Všetko vlastne je to zhoršené proti tej predchádzajúcej situácii. Mal by som takisto asi uviezť, že Európska komisia aj Rada uplatňujú uplatňujú eh, usmernenia eh, Európskej únie a deti v konfliktných situáciách. A cieľ, Izrael určite jedným z eh, cieľových krajín, kde sa takéto usmernenia majú uplahovať a spoločne s vedúcim misie v Jeruzaleme sme zaviedli aj špecifický akčný plán, aby sme riešili túto otázku na miestnej úrovni alebo na mieste. Takže tam budeme spolupracovať nielen blízko s OSN organizáciami, ale takisto aj s mimovládnymi organizáciami izraelskými aj palestinskými, aby sme e, bojovali za práva detí v tejto konkrétnej situácii a v ostatnom budeme môcť iba apelovať na Izrael, aby dodržiaval medzinárodné zmluvy a dohovory. Ďakujeme pekne, pán Týmans. Predpokladám, že pani Prepels chce položiť dodatočnú otázku. Um, um, eh, Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj komisii za detailnú odpoveď. Včera večer sme o tomto hovorili aj za zatvorenými dverami a napriek tomu mám ešte otázky, ktoré zostali nezodpovedané. Komisia hovorila o neformálnej skupine pre ľudské práva, ktorá sa, sa nás informovala včera. A keď si čítam to uznesenie, ktoré sme prijali v parlamente, tak môžete byť svedkami toho, že na poslednom e, stretnutí prijalo, bolo prijaté také rozhodnutie, že to, táto pracovná skupina bude nahradená e, skutočným podvýborom pre ľudské práva a včera sme sa dozvedeli, že sa to tak neudialo zatiaľ. A výsledkom tohto je, že tento problém sa nerieši s príslušným spôsobom v rámci politického dialogu medzi EÚ a Izraelom. Preto sa chcem spýtať, že kedy tento podvýbor vznikne a po druhé v, tej istom, v tom istom uznesení tohto parlamentu kde sa hovorí e, predovšetkým o administratívnom zadržaní, tak voláme po určitých základných minimálnych štandardoch, ktoré musia byť uplatňované, ktoré musia byť dodržané. A komisia už aj potvrdila, že nedošlo k žiadnemu pokroku v tejto oblasti. A deti sú naďalej deťmi naďalej zaobchádzané ako s dospelými pred vojenskými súdmi. A keď sa pozriete na pravidlá pre Všeobecný súd a na vojenský súd, to je niečo úplne iné nie je tam v dispozícii ani teraz žiaden e, člen rodiny prítomný, jeden, žiaden, žiadna možnosť e, použitia videozáznamu. Niekedy sú deti tri mesiace zadržané bez toho, aby sa už niečo začalo, nejaký proces a podobne. Ja si myslím, že e, nakoniec tie deti nie sú ani nejakým spôsobom odsúdené. Takže toto je úplne odporuje medzinárodnej legislatíve medzinárodnému právu a musíme urobiť všetko preto, aby sme to zastavili čo najskôr. Takže bolo by dobre, keby predseda parlamentu poslal upomienku, pripomienku, aby sa táto situácia zlepšila. Ale však žiadali sme ani žiadne zlepšenie nenastalo. Ďakujeme pekne, pani Brepels veľmi vecne ste poukázali na to, že parlament um, si vyžiadal takú väčšiu rozhodnosť eh, v tomto smere a teraz eh, pán Timans je na komisii, aby, aby prehlbila nesenie tie zodpovednosti v tomto smere. Ďakujem pani, pani predsednička, pokiaľ ide o prvý bod, vytvorenie podvýboru Európska únia navrhla takýto krok Izraelu. Izrael to neprijal. Izrael eh, sa odvolal na širšie prispôsobenie sa eh, štruktúry eh, výborov v súhľade s bilaterálnou dohodou a síce v kontexte rokovaní o prehlbenom prehlbenej spolupráci. Ako viete, toto Revidovanie vzťahov sa odložilo od kedy prebehla vojna v pásme Gazy v januári a preto zatiaľ máme v činnosti iba túto pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá ľudskými právami a ktorá už zasadla. Ale chceme ubezpečiť pani poslankyňu, že otázka detí, ktoré sú uväzňované v izraelských väzeniach, či už v dôsledku trestných postupov alebo v dôsledku zadržiavania z administratívnych dôvodov je predmetom rokovaní a máme v pláne rokovať o tejto otázke aj na najvyššej úrovni, nielen na neformálnej úrovni eh, pracovnej skupine, ale skutočne na tých najvyšších, eh, najvyšších úrovniach. Pokiaľ ide o otázku plnenia nariadenia parlamentu, Mm, to musí parlament rozhodnúť, aké ďalšie kroky chce podniknúť e, a namieriť voči Izraelu. Chcem však poukázať na schôdzu, e, ktorá sa uskutočnila 14. maja. Bolo to zasadnutie výboru OSN pre bojovanie proti mučeniu a na tejto schôdzi odzneli obavy, ktoré súviseli so správou a ktorá hovorí o tom, že palestínske deti sú vypočúvané bez prítomnosti právnika alebo rodiča alebo iného rodinného príslušníka. Výbor tiež vyjadril svoje znepokojenie a je nad tým, že zhruba 700 palestínskych detí každý rok je obvinených a potrestaných a 95 prípadov sa opiera iba o výpovede, o žiadne iné dôkazy. Ako som už uviedol, nie je žiadny vojenský príkaz, ktorý by hovoril o tom, že má vstúpiť do platnosti založenie vznik eh, súdu pre mladistvých. Eh, to sa má rozhodnúť v septembri. Ešte nevieme, ako tento súd bude fungovať, ale neskôr budeme schopní poskytnúť informácie o tom, či tento súd pre mladistvých e, funguje efektívne v praxi alebo nie. Môžem iba zopakovať to, že komisia zdieľa obe parlamentu v tomto smere a chceme rokovať o tejto otázke na všetkých úrovniach, aj na najvyššej úrovni zastupcami Izraela. Ďakujem. Ďakujeme, pán Tímans, za túto doplnkovú odpoveď a myslím, že môžem skonštatovať, že táto situácia, e, na ktorú sa pýtala pani Brebels, je dobrým príkladom toho, aké problémové sú niektoré formulácie v dohodách o dodržovaní ľudských práv. Musíme naďalej venovať týmto otázkám veľmi veľkú pozornosť. Ďalej štvrtá otázka je od pána Davida Martina, ktorý sa pýtal e, veľmi jednoznačne a pýtal sa na to, čo komisia presne robí v oblasti eh, situácií v súvislosti s ľudskými právami v Kolumbii. Thank you, Madam Chair. Uh, my name is... Ďakujem, pani predsednička. Ja som z um, DG pre vzťahy s Kolumbiou. Keď hovoríme o ľudských právach um, Kolumbii, Kolumbii nesmieme zabúdať, že odkiaľ teda vychádzame, súčasná administratíva, uskutočnila veľmi výrazné úsilie, aby posilnila právny štát a bojovala proti rôznym nelegálnym skupinám, rôznym gerilám a podobne. A to bolo čiastočne úspešné a celkovo e, sa zlepšila bezpečnostná situácia v niektorých e, územiach úplne e, dramaticky a takisto došlo aj k pokroku v oblasti ľudských práv v tomto kontexte aj EÚ už viacerokrát vyjadrila podporu eh, Kolumbii a ich politikám a ešte to bolo to v záveroch hrady 2007 a samozrejme, že Ehm, nie sú, že to neznamená, že v Kolumbii nie sú žiadne problémy, čiže je naďalej viac, nie sú niekoľké otázky, ktoré treba ešte naďalej riešiť, ako napríklad nedávna správa osobitného spravodajcu OSN k situácii eh, obhajcov ľudských práv. Neviem, Takže dosiahnuť e, do e, zlepšenie v tom, tejto situácii je určite um, otázkou dialogu a kooperačných programov. To znamená, že čo sa týka dialogu, je potrebné to zabezpečiť e, dialog aj na rôznych fórach, ako napríklad Kolumbia pred, bola predmetom um, skúmania aj na OSN úrovni OSN. Takisto mali sme aj dialog v oblasti ľudských práv s Kolumbiou, to bolo v auguste a ďalej takisto ďalšie rokovanie na niekoľko týždňov. A toto je fórum, eh, na ktorom zamýšľame si vymieňať informácie a takisto informovať aj technickú spoluprácu a my očakávame, že to povedie k zle- konkrétnym zlepšeniam. Samozrejme, že ľudské práva sú témou politického dialogu až, na najvyššiu, až po najvyššiu úroveň. Sa to až vyskytuje až v demaršoch a podobne. Takisto sme nalíhali na Bogotu, aby zlepšila ochranu zraniteľných skupín. Samozrejme, že to obsahuje otázku ľudských práv a zástupcovia e, obvodborov, Združenia obetí, tým, všet, tým všetkým záležalo na tom, aby aby boli čo najskôr vyšetrené otvorené prípady a boli poštresaní páchatelia. Takže E, Dialóg predovšetkým je kľúčovým vektorom našej e, spolupráce. Robíme veľa v tejto oblasti. Ľudské práva sú komponentom tých tzv. mierových laboratórií, ktoré, čo je, výsledkom našej spolupráce s OSN. Takisto bojujeme aj za otázku boja proti beztrestnosti. Takisto chceme zabezpečiť alebo podporujeme prístup obetí k spravodlivého súdu a takisto aj takisto, aby mali e, v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu ľudské práva podporujeme aj pôvodných obyvateľov, aby oni mali prístup k súdom a spravodlivým súdom konaniu, takže to je našou vysokou prioritou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne zastupcovi komisie. Som si istá, že pán Martin má ešte aj dopunkovú otázku. Nech sa páči, pán Martin. Um, rád sa spýtam. Ďakujem komisii za odpoveď. Som rád, že sa venujete osobitným ľudským právom vo vzťahoch s Kolumbiou, ale ja sa obávam, že tam je teraz ako keby e, situácia, kde sa nič nezlepšuje, že na začiatku sa trochu zlepšil právny systém, a možno, že aj zákony sa zmenili, ale v praxi sa to až tak veľmi nezmenilo um, pokiaľ viem, v Kolumbii nikto si nebude istý, že sa si môže cítiť bezpečne. A obchodári a aktivisti ľudských práv sú naďalej zavražďovaní a tieto vraždy nikto nevyšetruje, ani vláda, ani e, žiaden súd, ako ste to povedali. Um, a to je, dosť, to je naozaj neakceptovateľná situácia. Kolumbia Takisto dos, e, má profit e, z preferenčnej schémy GSP 3+ e, ako viete, takže tam sú určité ustanovenia, ktoré sa týkajú aj ľudských práv, aj určitých štandardov hľadiska práce. No nie som si istý, že či všetky tieto ustanovenia Kolumbia dodržiava. A, ale viem, že keď chceme zrušiť im tieto preferenčné práva, tak musí vlastne komisia začať formálne konanie, aby sa to preukázalo, že... Ďakujeme. Ďakujeme, pán Martin, za to, že poukazujete aj na zmluvy o obchodnej spolupráci, ktoré veľmi priamo ovplyvňuje situáciu v oblasti ľudských práv. Komisia iste odpovie, nech sa páči. No- Myslím si, že E, sme nejaký spokojní a že sme zaspali na Vavrínoch. E, situácia v oblasti ľudských práv v Kolumbii je veľmi nepriaznivá, je tam niekoľko veľmi vážnych problémov a pokiaľ ide o mieru beztrestnosti, mali by sme mať na pamäti, že e, vnútorný, vnútroštátny konflikt v Kolumbii je rozsiahlý a súdny systém Kolumbie sa nesústreďuje len na obhajcov ľudských práv, zástupcov odborov a tak ďalej. Sú tam eh, aj prípady vražd vo všeobecnej eh, populácii, kde je beztrestnosť až na úrovni viac ako 90 Myslím si, že je dôležité pripomenúť, že je tam predsa len tendencia um, ehm, zvyšeného pomeru odsúdení za trestné činy, aj keď pokrok je pomalý. Chceme sa sústredovať napríklad eh, v našom úsilí na to, aby sme podporovali systém súdnictva, aby tento pomer odsudení sa postupne zvyšoval za trestné činy a tiež eh, vyvíjame natlak na vládu, aby sa angažovala v oblasti prevencie, aby navyšovala svoje a prehlbovala svoje ochranné programy na zraniteľné skupiny, ktoré pokrývajú eh, tisíce ľudí. Zdá sa, že ľudia, ktorí už sú pod e, oficiálnou ochranou. Zatiaľ ani v jedinom prípade nedošlo k zavraždeniu týchto ľudí. Hm, isté, že každá vražda je hm, nepotrebná. Musíme urobiť všetko aj na našej strane, aj na strane kolumbijskej vlády, aby sme zlepšili situáciu a zabránili každej jednej vražde. Ďakujem pekne zástupcovi komisie. A ďakujeme aj za doplnkovú otázku pána Martina. Našou piatou otázkou je otázka pána podpredsedu Kazaka, ktorá sa týka e, tábora Ašrafa v Iraku. E, za posledné dni došlo k, e, k humanitárnemu vývoju v tomto smere, ktorý je veľmi znepokojujúci. Mm, otázku si môžete podrobne prečítať v vašich materiáloch. Dám vám hneď slovo komisie, aby odpovedala na túto otázku. Um, Ďakujem, pani predsednička. Komisia zdieľa starosti a obavy cteného poslanca o e, situácii v tábore Ašraf. E, chcel by som však hneď povedať, že e, situácia je veľmi zložitá a ťažko sa dá zhodnotiť spolu s e, vašimi členskými štátmi v Iraku, ktoré sú tam prítomné, komisia pravidelne sleduje tento vývoj, ale sama nemá prístup do tábora Ashraf, ktorý, ako viete, je umiestnený na hranici s Iránom. A od januára 2009 iracká vláda e, prevzala zodpovednosť za bezpečnosť v tejto oblasti od amerických síl ale toto samozrejme neznamená, že má nastať e, zmena povinností a zodpovednosti, aby e, sme e, tu zabezpečili dôstojné zaobchádzanie s každým jednotlivcom v tomto tábore. Naše vedomosti o tom, čo sa tam stalo koncom júla, vychádzajú zo zdrojov z tretich strán. Ako som povedal, nemáme žiadny prístup do toho tábora, takže musím vychádzať zo správa informácií, ktoré sme dostali od Vysokého komisára OSN pre ľudské práva a od Medzinárodného výboru Červeného kríža a od ďalších. Táto správa e, hovorí, že pokusy e, irackej vlády vstúpiť do toho tábora viedli k e, usmrteniu 11 ľudí a E, viacerých zranených. E, samozrejme, e, takáto tragédia vyžaduje si oficiálne vyšetrovanie zadržovanie ľudí bez obvinenia po dobu dvoch mesiacov je tiež nepriateľné. Na druhej strane Irak je zvrchovaná krajina a jeho bezpečnostné sily samozrejme majú právo a povinnosť dodržiavať právo a poriadok v celom Iraku, ale Tábor Ashraf sa ukázal byť enklavou e, v samotnom štáte a e, nie je pod skutočnou kontrolou verejných orgánov. Preto podpora e, dodržovania zákonov a mm, poriadku e, je ústredným bodom úsilia v tejto krajine, ktorá tak veľmi trpela. Ale pri tomto úsilí mm, podľa nás iracké mm, orgány e, sú povinné e, plniť si svoje povinnosti v súlade s ľudskými právami a medzinárodnými dohovormi. EÚ využíva každú príležitosť, aby to zdôrazňovala irackým orgánom vrátane na administratívnej úrovni a posledná trojka s Irakom sa e, konala na zasadnutí v septembri, kde e, táto otázka situácie v Kamp Ashraf bola otvorená. Na druhej úrovni poskytujeme pomoc Iraku, eh, aby sme školili a vycvičili ich eh, policajtov a bezpečnostné sily v oblasti dodržovania ľudských práv podľa našich štandardov. My sme počuli rôzne verzie o tom, čo sa stalo v eh, tábore Ashraf v júli. Podľa toho, čo nám hovorí iracká vláda, tento krok bol súčasťou pokusu zabezpečiť túto to oblasť, e, ktorá e, je e, v rámci irackého zvrchovaného územia, ale oni prekročili tieto hranice a my sme im prostredníctvom našej delegácie v Bagdade povedali, že bezpečnosť nemôže byť presadzovaná na úkor ľudských práv a humanných podmienok. Toto je naozaj veľmi zložitá situácia a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 Ďakujem. Chcem sa poďakovať zástupcovi komisie za to, že zodpovedal veľmi podrobne. Je to pravda, že udalosti, ktoré nastali v tábore Ašraf od začiatku roka, sú udalosti, ktoré spôsobujú veľké obavy. Nevinní ľudia sú obeťami A ako som povedal, sú obeťami týchto pokusov vyriešiť e, bezpečnostné strategické otázky, ale ja som osobitne šokovaný a spôsobujem obavy, keď som videl obrázky, ako iracké sily vstupujú do tábora Ashraf a žiadna reakcia zo strany amerických vojakov ktoré boli zodpovední za bezpečnosť v tábore v tom čase. Myslím, že medzinárodné spoločenstvo by malo reagovať a musí reagovať. A malo by uložiť e, silné a prísne opatrenia, pretože toto všetko sú porušenia ľudských práv a chcem sa tiež poďakovať e, predsedničke za to, že poslala list ministrovi zahraničných vecí Švedska a aj vysokému komisárovi, ktorý vyžaduje, aby poslali tým vyšetrovateľov a pozorovateľov do toho tábora a ak sa to stane, tak by sme mali mať objektívnejší pohľad na to, čo sa stane a iracké orgány potom by boli nútené reagovať. Ja dúfam, že OSN aj švedské predsedníctvo podporia tieto snahy, pretože si myslím, že nemôžeme e, byť ľahostajný k osudu týchto nevinných ľudí. Aj pani Andrikiene a ja sme zaslali list e, predsedníctvu o tejto téme a tiež e, komisárovi OSN pre ľudské práva. A táto problematika, ktorá eh, je popísaná v tejto otázke pána podpredsedu Kazaka, sa neustále prehlbuje. Eh, teraz, ak dovolíte, eh, v krátkosti by som dala možnosť dvom alebo trom poslancom, aby preložili nejaké doplnkové otázky komisie a potom si vypočujeme odpoveď komisie. Z pravidla to funguje tak, že iba ten, kto položil pôvodnú otázku, má možnosť položiť doplnkovú otázku, ale ak budete dodržiavať zhruba pol minúty rešinského času, tak sa nám to podarí stihnúť. Nech sa páči ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za to, že mi dávate možnosť eh, položiť otázku. Vystupujem tu vo svojej funkcii predsedu delegácie pre vzťahy s Irakom a chcem preto vystúpiť eh, k tejto téme tuto na podvýbore. Hovoríme tu o tábore Ašraf, ktorý má zhruba 3500 členov eh, mužahedínov z Iraku z Iránu. Väčšina z týchto ľudí sú ženy, ktoré žijú v tomto tábore. Nie je tam žiadna hrozba z ich strany voči bezpečnosti a napriek tomu sú uväznené, majú širokú podporu e, ľudí, ktorí žijú v okolitých oblastiach v severnom e, Iraku. Majú aj spoločne, aj osobitne e, zabezpečenú ochranu zo strany americkej armády, ako povedal pán Kazak, a v súlade so štvrtým ženevským dohovorom majú aj plný štatút utečencov. Neboli vôbec žiadnou hrozbou e, bezpečnosti alebo zvrchovanosti Iraku, ale zdá sa, že sú hrozbou e, susednému Iránu, kde predstavujú hlavnú opozičnú skupinu. A práve Iránci vyvíjajú nátlak na irackú vládu, aby sa snažila získať kontrolu nad týchto táborom. Myslím si, že by sme mali trvať na tom, aby aspoň tých 36 eh, väzňov, ktorí sú držaní v, vo vezení a eh, snažia sa o ich deportáciu do Iránu, kde by celkom iste čelili poprave. Všetkých 3500 väzňov z tohto tábora by konečnom dôsledku malo byť deportovaných podľa orgánov Iraku do Iránu a tam by čelili poprave. Upozorňujeme na túto situáciu už niekoľko mesiacov, už e, v podstate takmer dva roky a vypracovali sme významné uznesenie v apríli v tomto parlamente, ktoré zdá sa e, iracké orgány úplne ignorovali. Teraz sme už rozhodnutí súdov v Iraku, ktoré nariadili prepustenie týchto 36 eh, zadržiavaných osôb. A všetky tieto tri rozhodnutia súdu boli úplne ignorované a títo ľudia už 64 dní držia hľadovku. Niektorí z nich, eh, aj keď sú už takmer na prahu smrti, ešte stále sú zadržiavaní. Myslím si, že je na teraz monitorovacích silách, aby sa snažili zlepšiť túto situáciu, mali by sme veľmi ostro protestovať aj eh, pred eh, irackou vládou. Ďakujem pekne, pán Stevenson musím povedať ako predsednička tejto schôdze, že chcem vás požiadať, aby ste hovorili veľmi krátko. Viem, že máte mnoho názorov a ste veľmi kompetentní v týchto témach, ale snažte sa, prosím, hovoriť len to, čo je relevantné, pretože sa musíme sústredovať o chvíľku na vypočutie o Sri Lanke. Ďalej pán Altar Moltanto je na mojom zozname, pani Sinclair a pán Kelam. Nech sa páči, Altar Moltanto. Ďakujem, pani predsednička. Uh, Chcel som požiť tú otázku a v tom mysle, že čo sa týka vyhlásenia o zamietnutí prístupu a čo si myslíte o tých um, písomných odpozorovaniach, čiže akú, ak, aké kroky by ste teda predpokladali, tak aby bol teda povolený prístup? Ďakujeme. Vaša otázka bola veľmi stručná a príkladne ste dodržali ročnícky čas. Teraz pani Sinclair, nech sa páči. Um, uh, no, Ďakujem, pani predsednička. Chcela som poďakovať uh, kolegovi Chcela som poďakovať. Ja som um, keď som bola z, uh, navštívila tieto krajiny, som bola veľmi prekvapená zo situácie, a väčšina vecí, ktorú som chcela vlastne vyjadriť, už povedal, e, povedal kolega, predrečník a úplne súhlasím. A samozrejme, že Irak je súverená krajina a, a situáciu to teraz stiažuje, ale môžeme urobiť e, len toľko, že môžeme e, podporovať aj našich priateľov v Spojených štátoch. Ďakujeme pekne. Ešte a pán Tunekelam, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať za túto príležitosť eh, a tiež by som chcel poukázať na situáciu v tomto tábore Ašraf. Komisia poskytla odpoveď, ktorá nie je dostačujúca, pretože nemôžeme sa vyhovárať na to, že situácia je veľmi komplikovaná, tak ako to povedal zastupca komisie. Naše uznesenie z parlamentu je veľmi jasné v tomto smere a toto je veľmi tragická situácia, ktorá sa týka 36 osôb a ich ľudských práv. Tieto osoby boli um, prepustené, e, rozhodol to rozsudok irackého súdu a nestalo sa tak, musíme teda okamžite konať a uh, ja ako člen delegácie pre vzťahy s Irakom, eh, už dlhoročný člen, eh, som eh, sa pred rokom mal možnosť zúčastniť návštevy v tomto tábore v rámci delegácie Európskeho parlamentu a tiež ďalšieho tábora, ktorý je učiteľským táborom a chce dosiahnuť zmenu v Iráne. Toto sú ľudia, ktorí prví zverejnili tajomstvo Iránu o jadrových programoch, e, teda dlžíme im skutočne veľa. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme im teraz pomohli. To, čo môžeme e, vždy urobiť, môžeme žiadať, aby predseda e, v parlamentnom uznesení vyzval irácku vládu, aby prevzala zodpovednosť. Nech sa páči, chce komisia odpovedať na naše doplnkové otázky? Trochu ste čelili teraz kritike zo strany poslancov. Nech sa páči, vyjadrite sa. Pani predsednička, samozrejme, že takéto situácie nemôžu byť, e, na takéto situácie nikdy nemôže byť e, uspokojivá odpoveď, ale uviedol som, že aj 24. septembra sa eu trojka na rokovaní s Irakom stretla a opätovne nastavila tento problém vrátanie otázky prepustenia tých 36 zadržaných. Takže bude to treba ešte túto otázku ďalej preskúmať. Ale čo sa týka komisie, my sa musíme spoliehať na úrad Vysokého komisára pre ľudské práva, ktorý má vlastne e, adekvátne vybavenie riešiť takéto otázky a my si celkom nemyslíme, že to je modelný model e, utečenského tábora, Ehm, je to skôr organizácia, ktorá donedávna bola na zozname teroristických skupín EÚ. A naďalej ešte na tomto zozname, na americkom zozname ehm, teroristov a teroristických organizácií a takisto niektoré členské štáty ju túto organizáciu považujú za teroristickú. Je to veľmi kontroverzná organizácia, na sme nesmieme zabúdať, ale zároveň je aj ťažké pre iracké orgány uznať, že sú určité iránske enklavy, ktoré nie sú pod efektívnou kontrolou tohto štátu. Takže musíme vyzývať aj Irak, aby aj v týchto oblastiach dodržiaval ľudské práva a medzinárodné E, právo alebo normy medzinárodného práva, ale ťažko sa to do detajlov posudzuje a my naďalej e, stále túto otázku nastolujeme s Iračanom. Chcel by som uistiť e, cených poslancov, že my túto otázku nepodceňujeme. Ďakujeme pekne, pán Týmans. Ďakujeme komisii za túto odpoveď. Je jasné, že môžeme mať dva rozdelené názory na túto vec, ale ako ste uviedli, ide tu o humanitárnu um, situáciu a musíme dodržiavať medzinárodné dohody. Môžeme teraz skonštatovať, že hodina otázok skončila. Ďakujeme zástupcom komisie, ktorí nám odpovedali na otázky a môžeme aj v budúcnosti e, postupovať takýmto spôsobom. Teraz prejdeme k bodu 8 na našom programe, ktorým je verejné vypočutie o situácii na Sri Lanke. Máme tu štyroch e, rečníkov. Prvým z nich je odborník je to komunikačný riaditeľ Andrew Stroline, ktorý je z, z skupiny pre, zmedaná skupiny pre krízu. Ďalej je tu osobná výpoveď e, strilanského novinára Šunanda Dešapria a potom e, medzinárodný pohľad poskytne Antoine Gerard, ktorý je z OSN, je z zastúpenia OSN v Bruseli a je v kancelárii pre koordináciu humanitárnych aktivít a on sa vyjadrí teda k tejto humanitárnej situácii. A ďalším ročníkom je zástupca komisie David T, ktorý bude hovoriť o colných výhodách, o systéme GSP Plus a o rokovaniach na túto tému. A potom isté, že Rolf Tiemann z oddelenia Komisie pre ľudské práva ak bude potrebné, dáme aj v krátkosti e, slovo zástupcovi Sri Lanky ešte nakoniec. Chcem vás požiadať, aby ste obmedzili svoje vystúpenie na 10 minút. E, vítam vás srdečne na našej schôdzi. Ak budete hovoriť v úvode stručne, potom bude dostatok času na diskusiu. Najskôr by som dala slovo Andrew Strojle, Strojovi, ktorý zastupuje Zastúpenie OSN Bruseli, nech sa páči. Been... Ďakujem, pani predsednička. Už to je viac ako 8, viac ako 4 mesiace od eh, kedy sa skončila občianská vojna v Sri Lanke a porážkou teroristov. Odvtedy viac ako štvrť milióna tamilčanov, etnických tamilčanov bolo zatknutých e, v rôznych zadržiavacích zariadeniach, buď vo väzniciach alebo v rôznych táboroch v severnej časti krajiny. Štát ich tam e, zavrel, e, obohnal osnatým drôtom a E, ako vyzerá to tak, že vojaci sú okamžite ochotní strieľať ktokoľvek, kto by sa chcel pokúsiť utiec z týchto táborov a tieto e, obmedzenia sú za, prítom, za neprítomnosti alebo absencie akéhokoľvek zákona alebo akéhokoľvek e, súdneho konania. Samozrejme, že tieto tábore sú preľudnené, ne, sam nebudem ani hovoriť, aké sú tam hrozné zdravotné hygienické podmienky Takisto vojsko bráni humanitárnym organizáciám e, vrátane OSN, aby sa prišli pozrieť, aká je situácia v týchto táboroch. E, vláda urobila množstvo e, prísľubov za posledné mesiace, ako bude prepušťať týchto ľudí. Nič začalo sa z toho neudialo. Najprv povedali, že 6 mesiacov, potom, že do konca roka, potom, že v januári. Stále z toho nič nebude pred troma týždňami mm, bolo povedané, že vláda prepustí 10 tisíc ľudí e, do dvoch týždňov, to sa neudialo. Takisto urobili oznámenie, že pre, premiestnili 10 tisíc ľudí z jedného tábora do um, tak ďalšieho zadržujúceho zariadenia ale takisto ne, nepovedali, čo s nimi urobia a nedá sa ani ničomu dôverovať. Čiže to sú čísla. Tieto čísla ale pochádzajú z úradu ONHCR. Je ďalších 289 Tamilčanov, ktorí boli premiestnení a potom ďalších e, okolo 10 tisíc ľudí sa predpokladá, že sú prepojení na týchto e, rebelov tamilské tigre a je podozrenie, že naďalej udržia zimný styk. Asi 5000 ľuďom sa podarilo vykúpiť, sa dostať von. Jednoducho mali peniaze, tak sa vykúpili, zaplatili, by sa dostali a ďalších asi 6000 tam zostalo. A najlepšie číslo, aké momentálne máme a všetky čísla um, nesedia celkom, ale asi 264 tisíc ľudí. Veľká, veľká väčšina z týchto ľudí neurobila vonkoncom nič zlé a boli vnútorne premiestnení, sú držaní v táboroch a nie je im dovolené odísť. Takisto ani ICRC e nemá možnosť tam ísť e, to navštíviť. Tento medzárodný výborník nemal žiadnu možnosť ísť na, e, navštíviť tento medzinárodný výbor pro ľudské práva, sa tam nejakým spôsobom pozrieť. Čiže Vláda uvádza dva dôvody na uväznenie týchto ľudí. Obedva tieto dôvody sú nezmyslom. Predovšetkým hovoria, že e, najprv, že sa vrátia, musia byť e, vypočutí a to nemôžu všet, desiatky týchto ľudí žiť s normálnym spôsobom na, na Sri Lanke. Čiže druhý dôvod, ktorý uvádza vláda, je, že týchto 264 tisíc ľudí má prepojenia na e, tamilské Tigre, ale nikto vám presne nevie povedať, že ako postupuje toto konanie, pretože vláda neuviedla žiadne e, údaje ani o tom, že koľko ľudí už vlastne malo nejaký proces. E, Medzinárodný výbor pre ľudské práva nemá, môže nič e, monitorovať a keď hovoríme s ľuďmi v týchto táboroch, väčšina z nich nemá predstavu o tom ani, že prebieha nejaké screeningové konanie. A už je to 4 mesiace, keď vláda skri- e, robí screening ľudí 4 mesiace, tak určite by niektorí už mohli byť prepustení snadne. Um, s, vláda hovorí, že teraz vydáva nejaké denné povolenky na opustenie tých táborov. To je blbosť, lebo keď je, už keď niekomu dáte povolenie, že môže opustiť tábor na jeden deň, tak určite musel prejsť nejakým screeningovým procesom alebo je preskúmaný, že môže odísť. A keď môže odísť na jeden deň, prečo nemôže odísť kedykoľvek? um, jednoducho všetky tie sľuby vlády, ktorá, ktorá uviedla, aké sú tie, že pripravuje na harmonogramy presúvania ľudí a podobne, z toho nič nie je. Aj um, zástupca OSN pre, pre nutenie pre, pre, presídlených ľudí tam isto navštívil o a povedal, a môžem to, to citovať, že je, je absolútne podstatné, aby sa okamžite prijali všetky opatrenia, aby sa, od, aby sa uvoľnili tieto preľudnené tábory v severnej časti Sri Lanky a aby ľudia mohli odtiaľ bezpeč, slobodne, bezpečne, dobrovoľne mohli opustiť tieto tábory a ísť domov. A ak sa to čo v blízkom E, čase neumožní, tak potom budú musieť e, zbyť, aspoň mať možnosť sa spojiť s rodinami a jednoducho budú sa musieť tie brány otvoriť, tak aby po nich nikto nestrieľal, keď niekto odtiaľ chce odísť. To nie je také zložité. A pred dvoma dňami samotný tajomník OSN takisto hovoril o určitej horkosti, ktorá obchádza tam ruskú populáciu a mm, povedal, že my sme organizácia, ktorá bráni konfliktom a presne o tom hovoril Ban Ki-moon. Jednoducho to zadržiavanie tohto viac ako 4 milióna ľudí pre, bez akéhokoľvek dôvodu, bez akéhokoľvek e, súdu, to je jednoducho e, taká vec, že povedie k ďalšiemu etnickému konfliktu na Sri Lanka. Čím dlhšie tí ľudia tam budú bez súdu v týchto táboroch, tým viac budú frustrovaní a naštvaní a je to vysoká pravdepodobnosť, že dojde k ďalšej brutálnej e, občianskej vojne na Sri Lanke. A toto vlastne sme hovorili už celé mesiace a vlastne roky a dúfame, že teraz už e, sa e, budeme mať nejaké ďalšie nové správy, že sa niečo udeje. Na čo môže urobiť EÚ a členské štáty? Isté, že je tu určitý obmedzený vplyv na vládu. E, potom niektorí tu hovorili o tých preferenčných dohodách GSP+, ktorá sa takisto dá ovplyvniť. Jednoducho treba zabezpečiť slobodu pohybu okamžite to teda požadovať, po druhé zabezpečiť prístup k týmto táborom všetkým eh, humanitárnym konvojom alebo pomoci a takisto aj novinárom, pretože týmto je takisto obmedzený prístup. Po tretie je treba zabezpečiť programy eh, aby, eh, od zbraň, zbraňovania by sa udiali len v spolupráci s OSN. Momentálne už prebiehajú určité projekty, ale keď neexistuje žiaden právny rámec eh, pre takéto veci, tak je to asi že my by sme všetky takéto projekty DDR um, ehm, a podporili v tom, aby mali uh, podporu OSN. Ďalšia vec je, nesmú sa tieto tábory stať v žiadnom prípade trvalými tábormi. A Takisto piatý bod je otázka na Medzinárodný menový fond. Podporujte všetky členské štáty, ktoré tam majú vplyv, aby sa uistili v tom, že vláda musí splniť svoje záväzky. Vláda v eh, v Sri Lanky v liste z júla podala MMF, že eh, vráti naspäť 70 do 80 ľudí, ktorí boli nutene presídlení a už, ja neviem, koľko máme, 4 mesiace od konca vojny a ešte ani sa tento proces nejakým spôsobom nezačal tak eh, dovtedy nesmie žiadne, žiadne donorské peniaze prísť, eh, kým sa nepreukáže, že sa už deje nejaké nastolenie právneho štátu, pretože musíme si byť istí, že tieto prostriedky sa poskytnú len vtedy, keď eh, sa vláda urobí niečo preto, aby zabranila ďalšiemu konfliktu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie. Pán Strolen, hovorili ste o konkrétnych návrhoch, a neskôr o nich môžeme ešte diskutovať. A isté, že tieto poznámky, ktoré ste vyjadrili o súčasnej situácii um, a ktoré majú vplyv aj na dlhodobú mierovú situáciu, si veľmi vážime. Ďalej by som dala slovo pánovi Dečipriajovi, ktorý je, ako som už povedala, novinár a obhajca ľudských práv. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Pani predsednička, ja som novinár zo Sri Lanky, ktorý pracuje v dobrovoľnom exile posledných 6 mesiacov v Európe kvôli e, situácii ohrozujúcej život. Mnohí aktivisti pre ľudské práva e, majú takúto situáciu vo Sri Lanke. V nasledujúcich e, minútach by som chcel preverať potlačovanie slobody tlače v Sri Lanke a čo sa stalo a aké sú krátkodobé a dlhodobé nápravné prostriedky, ktoré môže Európsky parlament e, navrhnúť Sri Lanke. Vieme, že Sri Lanka bojuje 30 rokov. E, všetky ozbrojené vojenské hnutia a vládne bezpečnostné sily sú zodpovedné za zabíjanie novinárov. Nie sú to len vládne bezpečnostné sily, ale skoro všetky vojenské hnutia vrátane Tigrov oslobodenia Tamilského ilomu sú zodpovedné za situáciu, ktorú novinári a médiá musia trpieť dnes v Sri Lanke. Zdokumentovali sme 107 eh, pracovníkov médií a kultúry, ktorí eh, boli počas posledných 30 rokov zabití a z týchto 107 eh, pracovníkov médií a kultúry 34 pracovníkov médií bolo zabitých za počas času eh, bývalého režimu. Eh, v apríli 2000 eh, prišla táto vláda k moci a odtedy 34 novinárov bolo zabitých a desiatky boli unesených, a uväznených a stovky boli zastrašovaných. Medzi nimi sú aj 25 dopisovateľov, ktorí boli zabití alebo unesený a skôr tejto situácii 70 novinárov e, odišlo z krajiny minulý rok a väčšina z nich býva v rôznych krajinách v Európe. My sme si všetci mysleli, že keď e, vojna e, sa skončila v maji, tak sa zmení situácia. Ale keď sa pozrieme na túto situáciu, po týchto štyroch mesiacoch 5 novinárov bolo unesených a jeden z nich bol veľmi vážne napadnutý. To bol veľmi mm, Tari, novinár v Sri Lanke. Pred dvoma dňami e, novinárka, ktorá organizovala protest e, proti potlačaniu e, médií Sri Lanky, bola unesená bielej dodávke, ktorých sa unášajú ľudia v Sri Lanke. A táto biela dodávka navštívila jej dom. A to včera ohlasili skoro všetky noviny. A keď sa pozrite, čo zostalo v Sri Lanke, tak z e, 34 e, vraž ani jedna nebola vyšetrená a ne bola predložená žiadna správa na súd o týchto vraždách, ktoré spáchala vláda. Ja neodsudzujem vládu za všetky e, tieto vraždy, ale je to zodpovednosť zvolenej vlády, aby vyšetrila tieto vraždy. Vláda nemôže povedať, že kvôli vojne to nemôžeme vyšetrovať. Vláda hovorí, že bývalý minister zahraničných vecí Lakša Kadiragama vražda Lakšmu Kadiragamu a vražda bývalého ministra aj novinára Džema Pereira. Podľa vlády oni zatkli všetkých ľudí, ktorí sú zodpovední za tieto vraždy. Tieto vraždy boli vyriešené. Niektoré z nich e, robili aj e, samovražední e, bojovníci tigrov slobodneného tamilského Ilamu. Keď vláda dokázala vyriešiť ich vraždy, prečo nemohli vyšetriť ani jednu vraždu, ktorá sa udela počas tohto funkčného obdobia vlády? My sme sa stretávali s úradníkmi z vlády a my sme ich žiadali, aby vyšetrili aspoň jeden incident a ukážte, že e, vláda e, je odhodlána presadzovať právny štát a chrániť životy novinárov v krajine. To sa žiaľ nestalo. Teda bezstresnosť. Tu na, otvárame otázku bezstresnosti v Sri Lanke. Keď sa pozrieme na situáciu, tak by som chcel vidieť, že čo vláda robí e, hovorca pre médiá, takto radi médiám. Ja môžem citovať eh, mm, príklad, keď eh, nastal útok Izraela na arabskú krajinu, ani jeden eh, kanál ju neodsúdil, pričom celý svet to odsúdil. Oni majú toto vlastenstvo a my sme opatrní voči médiám, pretože čo oni robia môže byť škodlivé voči národnej bezpečnosti. A jeden minister povedal, že v médiách niektorí novinári sú zradcovia a nemôžeme urobiť nič eh, kvôli bezhraničnej slobode. Ak tieto zákony eh, môžu eh, skončiť s týmito zradcami, musíme nájsť spôsob, ako skoncovať s týmito bastardmi. A minister obrany povedal e, k televízii SBC v kamere. Dissent v čase vojny je zrada. Mám len dve kategórie ľudí, zradcovia a ľudia, ktorí bojujú proti terorizmu. Tom. Takže úloha médií ako nezávislých pozorovateľov je na Sri Lanke úplne zničená. Vláda neakceptuje, že vláda že médiá majú nezávislú lohu pozorovať túto situáciu. Tigri oslobodeného tamilského mu povedali, že majú pod sebou 400 tisíc ľudí. Vláda povedala, že majú len 100 tisíc. Nakoniec to bolo 300 tisíc ľudí. Pretože tam neboli žiadni nezávislí pozorovatelia, tak vláda nedokázala plánovať keď eh, prišli eh, títo IDP, aby pre nich pripravili tábory a títo sa dostali do zahltených táborov, pretože neboli tam žiadne správy z tejto oblasti a nezávislé médiá sú veľmi potrebné pre demokratickú vládu a právny štát. A preto myslím, že Európsky parlament e, musí sa starať o situáciu na Sri Lanke a zamyslieť sa, čo tam môžeme urobiť. Nedávno mm, bol e, tamilský novinár e, odsudený na 20 e, rokov ťažkej práce len preto, že písal proti vlade. A e, hovorca vlády povedal Al Jazeera, že on písal články proti vláde, museli sme ho poslať do väzenia a teraz musí 20 rokov ťažko pracovať kvôli dvom článkom, ktoré napísal proti vláde. A Zatiaľ čo e, dvaja členovia LTD sa stali ministrami a potom e, boli prepustení na kauciu. On sa dostal na nutené práce. Naše krátkodobé požiadavky sú okamžite zastaviť všetky hrozby, obťažovanie, útoky a útoky proti médiám, zabezpečiť úplne transparentné a včasné vyšetrenie mm, vražd e, pracovníkov médií a hrozby voči nem. Zastaviť verejné odsudzovanie pracovníkov médií. Zvrátiť e, všetky kroky, ktoré e, obmedzujú slobodu prejavu a zabraniť všetkým príznakom cenzúry na Sri Lanku. Medzi tým parlament niekoľkokrát e, odporučil Sri vláde transformovať e, kontrolné médiá na verejnoprávne médiá. Ak medzi tým chceme zmeniť e, správanie médií na Sri Lanke, musíme ich zmeniť na verejnoprávne médiá. Potrebujeme mať zákon o práve na informácie v Sri Lanke. Náš zákon o ústave nie je v súlade s medzinárodnými štandardami a musíme to zmeniť. To sú dlhodobé ciele a krátkodobé ciele sú, aby sme prinesli demokraciu a slobodu v srilanskej vláde. A nakoniec by som e, chcel um, povedať niečo o prístupe do um, táborov IDP ako poslanci Európskeho parlamentu budete prekvapení, keď vám eh, poviem, že eh, eh, úradníci vlády mohli a mali povolenie vstúpiť do týchto táborov, ale nikto z opozície nemohol. A poslanci z Tigrov oslobodenia Ilomského Tamilu nemohli navštíviť tieto tábory. Žiadny novinár nemohol navštíviť tieto tábory a politici tam chodia a našujú týchto ľudí a my potrebujeme našiť tieto tábory, aby sme zistili, že čo sa stalo počas vojny a čo sa stalo týmto ľuďom. Bez slobodných médií aby s prístupu týmto táborom nemôžeme zabezpečiť ich práva. Ďakujeme pekne, pán Dešapria. Aj vy ste uviedli niekoľko krátkodobých aj dlhodobých eh, cieľov a môžem teraz konštatovať, že si veľmi vážim vašu odvahu, ako konáte v týchto okolnostiach. Včera sme tu mali eh, veľmi rozsiahle vypočutie o situácii v Rusku. Mali sme tu ruských novinárov, ktorí nám hovorili eh, o podobných obmedzeniach a porušovaní ľudských práv je veľmi smutné, že na svete je tak mnoho krajín, kde nezávislé médiá nemôžu fungovať Teraz by som eh, dala rada slovo zástupcovi OSN. Je to eh, zástupca kancelárie pre koordináciu humanitárnej činnosti. Je to pán Anton eh, Žera. Nech sa páči, máte slovo. You, um, Ďakujem pekne, pani predsednička. A to najmä za to, že ste upriamili pozornosť do humanitárnej situácie v tomto vypočutí. Nebudem opakovať eh, to, čo hovorili predrečníci, pretože myslím si, že veľmi presne popísali situáciu. Rád by som sa sústredoval skôr na to, čo kancelária OSN pre koordináciu humanitárnej činnosti robí a, a čo robí aj náš generálny tajomník Sir John Holmes. Myslím si, že dnes sme si vypočuli tie hlavné body, ktoré sa týkajú aj situácie v táboroch, ako by sme mohli nájsť e, udržateľné riešenia. Moji kolegovia už e, spomenuli, že tieto tábory sú veľmi preplnené a sú to tábory, ktoré sú na nomadských farmách. E, obmedzujú sa tam veľmi výrazne slobody A sú tam aj presídlenci, ktorí sú tam nútenie v týchto táboroch. Ľudia boli zhromaždení v týchto táboroch ľudským spôsobom, ako viete. Tiež došlo k monzúnom a počas augusta už sme zaznamenali aj škody a zničenia niektorých častí tohto tábora a to ďalej ešte vyvíja nátlak na túto už zlú situáciu presídlencov. Teda okrem týchto fyzických okolností, ktoré sú veľmi nepríjemné. E, máme obavy aj o samotnej podstate týchto táborov. Ako sme si už vypočuli, srilanská vláda vyvíja obrovský nátlak na týchto ľudí. Sme veľmi sklamaní, že pokrok, ktorý sa dosahuje z hľadiska riešenia situácie týchto ľudí, je takmer minimálny. Ešte stále majú obmedzovaný pohyb, až na zástupcov e, náboženských skupín. E, chceme oceniť kroky vlády Sri Lanky a prezidenta, aby e, bolo umožnené týmto ľuďom sa stretávať so svojimi rodinnými príslušníkmi, ale musíme sa sústredovať na implementáciu tejto politiky. Vyzývame vládu Sri Lanky, aby okamžite transformovala fungovanie týchto táborov a aby sa dodržiavali základné práva týchto zadržiavaných ľudí, e, najmä tým, že bude im umožnená sloboda pohybu, aby sa mohli vrátiť do svojho miesta povodu. Isté, že sú rôzne spôsoby, ako sa toto dá dosiahnuť. E, ako viete, e, zastupca kancelárie OSM pre politické záležitosti navštívil Sri Lanku 15. až 19. septembra a pán profesor Walter Kelly, ktorý je zástupcom eh, generálneho tajomníka, eh, tiež navštívil Sri Lanku a bolo zverejnené tlačové vyhlásenie pred dvoma dňami. A eh, to bolo to vyhlásenie profesora Watera Kilina, ktorý veľmi jasne popisuje situáciu a to, čo je potrebné urobiť. V generálny tajomník sa stretol s predsedom vlády Sri Lanky a Sir John Holmes sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí. Je dôležité, aby sme naďalej medzinárodne podporovali toto úsilie, aby sme sledovali situáciu tak, aby vláda Sri Lanky splnila svoje povinnosti. Tiež chceme, aby vláda zabezpečila, aby títo presídlenci boli vrátení do svojho miesta pôvodu v súlade s medzinárodnými normami. Teda nielen teraz máme obavy o, tejto, o túto situáciu, ale aj o budúcnosť e, týchto presídlencov, pretože vláda Sri Lanky sa zaviazala vrátiť, navrátiť minimálne 70 všetkých presídlencov na sever krajiny, ale OSN je ochotné pomôcť v tomto úsilí. Avšak v tejto chvíli vláda e, zatiaľ neumožnila navrátenie eh, týchto preselencov a nemá vypracovaný plán navrátenia týchto ľudí. Kvôli tomu naše plánovanie a naša podpora eh, úsiliu vlády je veľmi ťažko predstaviteľná. Preto chceme vyzvať vládu Sri Lanky a na jednotlivých schôdzach s vlády sme to viackrát zdôraznili, aby sa snažili pripraviť tento plán a aby využili skúsenosti jednotlivých humanitárnych agentúr, ktoré sú práve teraz prítomné v Sri Lanke. Dúfame, že sa podarí zabezpečiť prehlbené partnerstvo medzi vládou Sri Lanky a humanitárnymi agentúrami OSN, aby prebehol prehlbený dialog o tejto téme, ktorý sa bude týkať všetkých aspektov je dôležité, aby humanitárne agentúry mali prístup do týchto konfliktných zón aby mali voľný prístup, e, aj e, aby sa mohli stretávať e, s týmito zadržiavanými ľuďmi. Ako už uviedli kolegovia z médií, je dôležité, aby sme zhromaždili výpovede jednotlivých ľudí, aby sme mohli zlepšiť ich ochranu. Vážení poslanci, vážená pani predsednička, chceme oceniť prácu Európskeho parlamentu a angažovanosť v podpore celkového úsilia poskytnúť humanitárnu pomoc týmto ľuďom. Predovšetkým váš podvýbor bol veľmi nápomocný. Sri Lanka teraz e, má pred sebou jedinečnú príležitosť, e, aby umožnila skutočné zmierenie a trvalo udržateľný mier, ako to už odznelo, aby sme chránili týchto zadržovaných ľudí v súlade s medzinárodným právom. Na to, čo sa musíme sústredovať, chceme pomôcť eh, týmto presídlencom, eh, ale nezaznamenali sme žiadny pokrok eh, z hľadiska ich umožnenia voľného pohybu a skorého návratu. A čoraz ťažšie bude naďalej im poskytovať túto humanitárnu pomoc v týchto okolnostiach. Je dôležité, aby donory a kľúčové členské štáty, ako napríklad Európska únia, zaujali veľmi jasné stanovisko nielen v pomoci, ale aj v monitorovaní krokov srilanskej vlády a tým, že budú dodržiavať medzinárodné humanitárne normy a princípy. Tešíme sa na ďalší prehlbený dialog s Európskou úniou v tomto smere. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Gerard, za vaše vyjadrenie. Aj by ste spomenuli jednotlivé možnosti pomoci, ktoré môže Európska únia aplikovať voči Sri Lanke a tiež prísne dodržiavanie humanitárnych e, princípov. Teraz sme si vypočuli tri príspevky a dala by som v tejto chvíli slovo zastupcovi komisie, aby nám povedal niečo o otázkach, ktoré súvisia s, s systémom všeobecných preferencií v colných otázkach. Okrem Davida Tura aj Rolf Diemans sa vyjadrí v tejto súvislosti. Pán Tyr, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem povedať pár slov, než sa dostaneme ku GSP Plus eh, o situácii s ľudskými právami na tom ostrove. Myslím, že na začiatok by som mal povedať, že to nie je len názor komisie, ale názor EÚ všeobecne, že humanitná situácia, čo sa týka IDP, ktorí e, sú zadržaní v táboroch, ako povedal kolega z OSN, je e, najdôležitejšia jediná otázka, ktorú máme teraz na stole. A ako viete, generálny tajomník OSN e, niekoľkokrát vyjadril medzinárodné obavy o tejto veci narastajú obavy v niektorých e, kruhoch, e, ktoré e, spôsobujú vyjadrenia srilonských orgánov, že títo ľudia budú v tých táboroch zadržiavaní nekonečne. My si myslíme, že zadržiavanie takého veľkého počtu ľudí je neúnosné a Všeobecne povediac, my e, máme veľké obavy o situácii s ľudskými právami a e, sme vyjadrili niekoľko vyhlásení v tejto veci. Asi najdôležitejšia otázka, ktorá sa e, týka nedávnych udalostí, je, že sme nevideli nič, čo by uvoľnilo naše obavy o širokej bezpresnosti, ktorá teraz existuje na Sri Keď e, vláda to myslí e, vážne, e, že bude chcieť zabezpečiť ochranu tamilskej obci, musí zabezpečiť, že už nebudú cieľom ich útokov. Zniženie úrovne resentimentov medzi tamilskou obcov je kľúčové pre proces zmierenia a tu by som chcel spomenúť usvedčenie mm, novinára Tisana Agama v auguste na 20 rokov ťažkých prác za to, že napísal pár článkov v roku 2006. To je osobitne šokujúci prípad, ale e, toto e, nie je len obava o toho novinára, ale aj o to posolstvo, ktoré vyjadril proti vlade. A e, nie je našim zámerom, aby EÚ EU vyniesla rozsudok nad Šrilankou, ale my eh, chceme zabezpečiť eh, koniec eh, väznenia týchto ľudí a celej obce, ktorá bola takto postihnutá. Šrilanka sa musí vrátiť k hm, plnému právnemu štátu a môže to robiť tak, že urobí zmeny ústavy 17 pozmeňujúcimi návrhmi a my sme pripravení ju v tom podporiť. Musíme sa v tom angažovať, ale musíme zabezpečiť, aby si šrilanská vláda uvedomila, že obavy nielen komisie, ale členských štátov všeobecne sú vážne a vyžadujú činy. My vedeme dialog s mnohými kolegami v Šrilanke, ale zdá sa, že ešte musíme ich presvedčiť, že tu vôbec je problém. A e, zlepšenie vzťahov bude možné len, e, keď e, konkrétne kroky na nápravu tohto procesu budú vykonané tak, ako ich identifikovalo medzinárodné spoločenstvo. Pýtali ste sa na GSP+. Ako viete, to je nástroj, ktorý predstavuje istú dohodu medzi EÚ a istými rozvojovými krajinami. A vďaka tomu my um, um poskytujeme a podporujeme dodatočné obchodné stimuly nad rámec GSP za to, že efektívne um, budú um, plniť 27 medzinárodných dohovorov. Presne pred rokom sme sa rozhodli spustiť vyšetrovanie v otázke účinného plnenia troch z týchto dohovorov. Ľutujeme, že Sri Lanka e, napriek tomu, že prijala podmienky, na základe ktorých GSP Plus bolo ponúknuté, sa rozhodlo, e, rozhodla nespolupracovať v tomto, alebo umožniť e, expertom ktorých sme tam poslali, aby vstúpili do krajiny. Podľa týchto okolností zistenia, ktoré komisia príjme, budú vychádzať z tých skutočností, ktoré majú k dispozícii. A na základe um, toho budeme zohľadňovať situácie, ktoré dostaneme o Sri z iných kanálov. Čo sa týka samotných vyšetrovaní, tak e, tieto skončia presne rok potom, čo boli spustené a to je právna požiadavka, no to znamená, to bude do konca oktobra. Tlač už videl niektoré aspekty, ktoré pripravili e, traja nezávislí experti, ale komisia dokončuje svoju vlastnú správu o skončení týchto vyšetrovaní a opäť vyžiada reakciu Sri Lanky. A Sri Lanka preto bude mať príležitosť vyjadriť sa k tejto správe. Ak sa komisia rozhodne, že hm, dočasné stiahnutie bude odvodené, tak navrhne hm, tento návrh Rade ministrov, ktorá príjme rozhodnutie, či dočasne stiahnu prospekt z GSP plus alebo nie. Ak hm, sa rada rozhodne, že tak urobí, tak toto rozhodnutie vstúpi do platnosti do 6 mesiacov. Dovolte mi vyjadriť, že nástroj GSP Plus e, nemá byť e, sankciou, ale má byť stimulom a motiváciou. Rád by som povedal, že dokonca aj keď by e, to bolo stiahnuté, ale keby potom vláda prijala jasné kroky na to, aby napravila túto situáciu a zabezpečila plnenie medzinárodných dohovorov, bude mať komisia možnosť predložiť nový návrh čo sa týka znovu nastolenia týchto prospechov. Podľa nás by to malo byť súčasťou spolupráce so šrilanskou vládou a malo by to byť obsiahnuté v cestovnej mape, ktorá by mala viesť e, k e, lepším vzťahom. Viem, že prezident Rajapaksa menoval ministerský tím, e, ktorý má vyšetrovať GSP+, a ako chápeme, jeho okamžitá úloha je spoločne naformulovať odpoveď na správu, ktorú napísali naši traja experti. Treba povedať, že táto reakcia prišla dosť neskoro v týchto vyšetrovaniach a mali sme na to len dva týždne. A musím zdôrazniť, že opäť tu potrebujeme konkrétny pokrok. A tento pokrok musí preukázať, že Sri Lanka prijala kroky, ktoré sú potrebné na splnenie tohoto nariadenia. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme pekne zastupcovi komisie Davidovi e, Tyrovi. Um, možno by sme si mohli ušetriť pána Týmanca až na diskusiu potom a teraz by sme mm, dali slovo veľvyslancovi Sri Lanky, pánovi Ariašlovi. Nech sa páči, máte 10 minút. Srdečne vás vítame na zasadnutí výboru. Celkom iste sa môžete vyjadriť k návrhom a k požiadavkám, ktoré tu odzneli. Then, uh... Môžem si najskôr vypočuť všetko, uh, čo odznie v diskusii a potom sa až vyjadriť nakoniec? Keďže uh, reagujeme na takmer 1,5 hodiny diskusie um, o minimálne štyroch rozsiahlých témach, ako som vás už požiadal. Mohli by ste mi prosím dať e, viac času, aby e, som mal e, možnosť vystúpiť v dostatočnom čase v tomto vypočutí. Musím povedať ako predsednička, že práve teraz by sme si radi vypočuli vaše odpovede a Myslím si, že všetko, čo tu odznelo, nie je pre vás novinkou a preto vás chcem vyzvať, aby ste vystúpili teraz a máte k dispozícii 10 minút. Potom máme na zozname zástupcov, ktorí sa chcú ešte vyjadriť diskusii, ale celkom radi by si vypočuli najskôr vašu reakciu a potom na základe toho budeme diskutovať. Nemusíte uh, hovoriť 10 minút, ak nechcete. I'll take the floor. There essentially have Nož dobre, pán, tak budem odpovedať. E, v podstate tu boli štyri veci, o ktorých sa tu diskutovalo za poslednú hodinku. Čiže pozriem sa na celú túto otázku IDP. Týchto osôb, ktorí boli vnútorne presídlené pretože sa tu o tom veľa hovorilo. No žiaľ, ja som smutný, že táto otázka presídlených osôb sa tu využíva ako nástroj s eh, veľmi eh, malým, malým, malými vedomostiami o tom, o čo vlastne ide v tomto prípade týchto osôb. A pani predsednička, áno, sú tu určité obavy o bezpečnosť, pretože s týmito 200 880 tisíc, tisícimi ľuďmi sú mnohí z tých kádrov a 10 tisíc už uviedlo, že boli kádrami LTT, teda tamilských tigrov a ostatní na báze informácií tí, z tých, ktorí boli zadržaní, ktorí poskytli informácie z hnutia, boli takisto identifikovaní. A my si myslíme, že ešte stále medzi nimi je viacero takýchto sympatizantov. Ja by som vám chcel uviesť eh, stanovisko nášho ministra nedávno v Ženeve, ktoré takisto obsahujú túto štatistiku, ale najprv môžem povedať toľko, že pravdepodobne jedna šiestina eh, premiestnených osôb už boli prepustení z toho eh, tábora a to všetko sa udialo v priebehu menej ako 4 mesiacov. Čiže e, e, vnútorne presídlené osoby nie sú Ja, ktorý je nezvyčajný. Mám tu mapu, ktorý ukazuje viaceré krajiny, kde sa všade vyskytujú vnútorne presídlené osoby. E, napríklad Azerbajčan má viac ako 600 tisíc, Gruzínsko má 300 tisíc takýchto osôb. Skladka je mnoho krajín. Ale prečo poukazujete stále na Sri Lanku, keď podľa nášho názoru my si myslíme, že robíme dobrú prácu. Ako som povedal včera pri otvorení výstavy, e, k tejto téme. Ja som povedal, že tá otázka je vždy, že či je pohár poloprázdny alebo poloplný. A v tomto našom procese sa neustále uistujeme, že sa tieto osoby budú stiahovať eh, domov, niektorí boli presídlení po tom kon, po kontrolnom procese. Takisto sme identifikovali tých, ktorí sa chcú vrátiť domov a žiť eh, so svojimi rodinami. Eh, pýtali sme sa ich aj ľudí, že kto chce, aby niekto sa z toho tabra dostal. A takisto z tých 280 tisíc už 100 tisícom bol doli vydané občanské preukazy. Eh, a 100 tisíc z nich boli bezpečnostne preverení a tí dostali to povolenie, že môžu opustiť a vrátiť sa do tábora. Preto je eh, nesprávne povedať, že vláda Sri Lanky nerobí nič a že tieto podmienky sú veľmi zlé. Takisto musím povedať, že 120 tisíc ľudí opustilo tento tábor pred mesiacom, alebo sa tam môže slobodne vrátiť. Takže prečo hovoríte, že máte také veľké obavy o, o, nich? Zároveň je to práve nie u EU ktorá nedávno e, z, zastavila doplnkovú potravinovú pomoc e, týmto osobám a prečo to je, keď vám tak záleží na zdraví e, týchto osob? Prečo ste to zastavili? Keď medzinárodné agentúry boli opýtané, že prečo budujeme a vedeli sme, že vláda bude e, zraniteľná, tak e, ne, ne, nechceli sme e, e, zacementovať tento tábor, pretože sme vedeli, že to nebude, e, nechceli sme z toho, aby to bol trvalý tábor a nebolo to zacementované, lebo to malo byť iba dočasné a teraz tie, tie hygienické podmienky sú také, aké sú, pretože sme e, boli k tomuto donútení a páni z tohto výboru povedali, že nikto nemá prístup. A potom sme, e, ďalej hovoria, že keď e, hovoríme s týmito ľuďmi, tak tá posledná časť je možno, že pravda. Áno, 54 NGOčiek a medzinárodných e, organizácií majú prístup k tomuto E, táboru. Ako inak by sa tam dozvedeli, že ako to tam vyzerá, sa rozprávali s týmito ľuďmi, keby tam nemohli sa dostať. A tu mám pani predsednička mapu, ktorá zobrazuje všetky regióny v Šri Lanke, ktoré sme už e, preskúmali. Modré, hnedé sú tie, kde budú ľudské osady a tieto ďalšie sú vlastní, pretože e, polnohospodárske e, polia, pretože keď vieme, že keď sa ľudia vráte domov, tak začnú pokračovať, e, budú pokračovať v činnosti. A akí sú títo ľudia, ktorých presídlujeme? Mnohí z polostrovu prišli, pretože ich tam boli presídlení v roku 96. Preto je logické, že ľudia, ktorí sú v týchto E, e, táboroch, ktorí pochádzajú z Džafny, presúdení späť do Džafny, ale zatiaľ sú v tom dočasnom e, tábore. Ale David, keď povie, že nič sa nedeje, alebo že to je nemožné, tak ja si myslím, že e, nemá pravdu, alebo to je nesprávne. Potom ja sa potom neskôr vrátim k preferenčnej doložke neskôr, ale chcel by som sa ešte dotknúť otázky slobody. Pán Dysenajgam, ktorý je veľmi priateľ, e, aj keďže ja som takisto e, e, novinár, aj David, aj pán Cunangda uviedli, že že novinár bol obsúdený z toho, že napísal dva články. To vonkoncom nie je pravda, pretože bol tam e, súdny proces, ktorý trval 18 mesiacov. A a bol obvinený z troch vecí. Jedna vec e, sa týkala napísania troch článkov. To bola iba jedna z častí e, e, žaloby, ktorú bola pred 5 rokmi a ďalšia časť sa týkala tohto článku, ktorý sa snažil spôsobiť problémy a ale hlavná žaloba bola, že dostával fondy a to bolo prostriedky a to bolo dokázané máme dôkazy a jeho vlastné vyjadrenia, že, pretože pán Desanajga e, e, urobil e, úpravy alebo zmenil svoju výpoveď. Prečo urobil, zmenil výpoveď k, tej, k týmto otázkam? Čiže nedá sa byť na oboch stranách. Dá sa povedať, že na jednej strane musí byť nezávislý súd a potom poviete, že rozhodnutie súdu je nesprávne. Tak to buď jedno alebo druhé a ten istý systém právny bol využitý aj, používa aj, aj, aj armáda. Takže o tom nie je pochyb. Áno, isté, ja netvrdím, že nemáme problémy a že nie sú, že nie sú problémy aj s, aj s právom v Sri ale to je iná vec. E, napokon chcel by som ešte sa dotknúť otázky pána Dešapria, ktorý e, sám žije vo svojom dobrovoľnom exíle už 6 mesiacov, pretože má pocit, že jeho život je ohrozený. Môžem, pani predsednička, vám prečítať vám stanovisko exekutívneho riaditeľa e, Centra pre alternatívne politiky. V septembri 2008 povedalo, že pán Desapria akceptuje rezignáciu z jeho funkcie riaditeľa mediálnej jednotky. Toto funkciu vykonával od roku 2002 a pán Dešapria vrátil všetky prostriedky, ktoré preukázali, že došlo k finančným manuáliám tých projektov, ktoré riadil. Ehm, takisto som prečítal z dokumentu pána Lasata Mitunga 24. maja 2009 kto je obvinený z zneužitia prostriedkov. Čunanda e, Prežas je e, žurnalista, ktorý e, spôsobil škandál, pretože E, facto, prostriedky, ktoré boli určené na prehnutie na slobodné, pre slobodné médiá. Môžem vám poukázať na túto osobu a to je osoba, ktorá poukazuje ako e, na otázku slobodných médií a to práve sú ľudia ako on, ktorý mal privilegium, že, by, že reprezentuje médiá a on zdiskreditoval tieto médiá. Čiže ja keď e, chcel by som apelovať eh, na vás, že keď eh, máte svetkov, ktorí hovoria o Šri Lanke, doneste sem takých, ktorí sú čistí a nie takých, ktorí majú takýto záznam, pretože toto je pre, pre mňa inzultácia, pani predsednička. Eh, Ďakujeme, pán veľvyslanec. Ďakujeme za to, že ste dodržali rašnický čas, pretože máte právo vystúpiť v Európskom parlamente, ale aj ostatní majú právo vystúpiť v Európskom parlamente rovnako ako vy. Teraz by som dala slovo poslancom. Na zozname rečníkov mám pána Martina a pani Lochbiller. Nech sa páči, pán Martin, máte slovo. Much, uh, like and... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým rečníkom za ich uh, veľmi osvetľujúce informácie, dáva nám to jasný obraz o situácii v krajine. Asi m, mm, treba povedať, že ako parlament my vyjadrujeme vážne obavy o situácii v ľudských právach e, v Sri Lanke a pred koncom e, vojny sme prijali rezolúcie v februári a marci a to, tento výbor mal vypočutie koncom marca na túto tému a boli sme tam veľmi aktívni. Nemusím vám hovoriť e, členom nášho výboru, ale lepšie povedať našim hosťom, že my ako výbor nezaujímame mm, strany a my sme na strane ľudských práv, my nie sme na strane Tamilcov alebo vlády, my e, chceme ochraňovať ľudské práva a nájsť e, cestu vpred. Môj osobný názor je, že šrilanská vláda premerala veľkú príležitosť, keď mali zabezpečiť e, humanitnú situáciu po víťazstve mohli napraviť tú situáciu v krajine a myslím, že naši traja hostia vyjadrili, že spôsob, akým sa zaobchádza s Tamilcami po ukončení tohto konfliktu e, vytvára e, novú náborovú pôdu pre nedôveru a možno budúcich teroristov. Takže toto je tragédia pre celý ostrov a toto bola e, obrovská príležitosť ktorú premrhali a samozrejme pôda pre nábor nových teroristov budú práve tie vnútorne presídlení ľudia. Počul som, čo e, si vypočul, čo povedali veľvyslanec aj ostatní ľudia, ale je e, veľmi e, ťažké pre OSN aj EU, aj iné organizácie, aby dostali prístup do týchto táborov a aby zhodnotili situáciu v týchto táboroch a um, potom uh, sa otvára otázka, že keď je situácia taká dobrá v tých táboroch, tak prečo sa im bráni v prístupe? toto spôsobila nedôveru a tiež sa hovorí o tom, že prečo ľudia nemôžu odtiaľ mm, odchádzať a prečo e, nemôžu dostávať e, denné priepustky alebo priepustku, aby sa vrátili k svojim priateľom alebo rodine alebo domov. Aj keď sa vrátia domov a ak tam existuje riziko pozemných mín, tak má to byť ich vlastné právo ísť tam na vlastné riziko. Ja e, nemyslím si, že tu je vážny úsilie zisťovať, či títo ľudia v tábore sú spojení s tigrami oslobodené tamilského ilamu alebo nie. Ja myslím, že ten mechanizmus e, ktorý skoro som chcel nazvať etnické čistý, ale je to spôsob, ako presunúť ľudí z jednej časti krajiny do druhej, aby e, sa e, zabranilo tomu, že opäť sa schopí tamilská menšina na severe. Čo sa týka slobody médií, som presvedčený a ja si nemyslím, že McCarthy dokázal svojou argumentáciou, že e, ľudia, ktorých financujú tamilské tigry alebo ďalšie kroky, ktoré nepomáhajú predstavovať vládu v dobrom svetle, sú financované od tigrov. Ďalej k GSP+, my ako Európska únia sme veľmi pomaly používali naše nástroje GSP+, a to nie je trest, ale je to vec, ktorú dávame e, iným krajinám, ktoré myslíme, že rešpektujú ľudské práva a myslím, že by to malo byť robustnejšie a malo by e, sa e, to odstraniť. A popre, e, vychádzam z názoru, že keď e, krajina, ktorá dostala GSP+, tak to samé by malo byť e, dôvodom pre odstranenie tých preferencií, ale vzhľadom na to, že to nie sú dôvody, tak myslím, že Všetky humanitné a ďalšie dôkazy sa nám predkladajú, nielen v tomto výbore, ale aj minulý rok. A to, čo sme mm, čítali v médiách, podľa mňa je to trošku neuspokojivé, že to, čo sme si vypočuli v médiách, ako parlament sme to videli, aj vláda Spojeného kráľovstva hovorí, že nevidela túto správu, ale dostávame isté správy z médií a sme nespokojní sa do situáciou, ale mm, z toho, čo sme zistili v tejto správe a myslím, že to e, je e, bezpochybné, že musíme stiahnuť GSP+. Ďakujem pekne, pán Martin. Teraz by som dala slovo pani Lochbiller, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. A ja by som chcela teraz povedať niečo k tým vnútorne presídleným osobám. ako povedal môj predrečník, dostala som mnoho informácií, aj podrobných informácií a aj od pána veľvyslanca Sri Lanky. A navrhujem, aby Eh, mimochodom, nepochybujem o tom, že je potrebné okamžite konať. Eh, chcem navrhnúť, aby sme sa zamysleli nad tým, eh, aby tá, tento podvýbor sa ešte raz obrátil na vládu a aby jasne vyzval vládu, aby organizácia UNHCR alebo aj UNICEF mali prístup k týmto osobám. Myslím, že to by bolo dôležité. Pán veľvyslanec povedal, že už bolo niekoľko osob prepustených ja som si prečítala správu organizácie Amnesty International, ktorá hovorí, že v auguste bolo prepustených e, zhruba 800 kňazov, hinduistických a katolických kňazov, ale ešte stále je problém e, v tom, že títo ľudia sa nemôžu vrátiť e, do svojho pôvodného miesta bydliska a to súvisí predovšetkým s so zónami vysokej bezpečnosti, ktoré využíva armáda, sú nejaké spôsoby, ako vyriešiť tento problém dlhodobo, pretože prvá vec je prepustiť týchto ľudí, ale aby sa mohli vrátiť do svojich e, bydlísk, to je pre nich predsa dôležité, pretože inak e, je, nemá veľký význam ich prepušťať ďalej. E, mnoho novinárov je prenasledovaných a dokonca už bolo zavraždených na Sri Lanke a zatiaľ nedošlo k žiadnemu právnemu procesu. Aj tu ste hovorili aj včera v súvislosti so situáciou v Rusku. Tam je situácia podobná. Je dôležité bojovať proti bezprestnosti. A aj tu by sme mali ešte raz apelovať na strílenskú vládu, aby bolo vyšetrené, kto stojí za týmito vraždami. Možno by sme mohli doplniť do tohto listu vláde, aby sme ich požiadali, aby požiadali mimoriadného spravodajcu pre slobodu médií, ktoré aby aplikovala pravidlá, ktoré, ktorým sa zaviazala pred niekoľkými rokmi v súvislosti so slobodou médií, ktoré pochádzajú z OSR. Vypočuli sme si mnoho vyjadrení. Myslím si, že zástupca krizovej skupiny eh, povedal niečo veľmi dôležité. A síce, že teraz po tejto 30-ročnej brutálnej vojne, ktorej trpeli všetky zúčastnené strany a celý vývoj krajiny. Je dôležité, aby vláda teraz urobila prevrat a aby prestala spolupracovať s teroristami a so zločincami, pretože iba vtedy sa nám podarí nájsť politické riešenie a prísť na korene celej príčiny tohto konfliktu. Myslím si, že je potrebné pochopiť, že tuto v Európskom parlamente nechceme e, sa prikláňať na žiadnu stranu, chceme chrániť civilistov bez ohľadu na to, ku ktorej etnickej skupine patria. Ďakujem pekne, pani Lochbiller. Mm, kolega Martin a pani Lochbiller predložili konkrétne návrhy. Pán Martin v súvislosti so systémom GSP Plus a o stiahnutie platnosti tohto systému na základe informácií a pani Lochbiller navrhla, aby sme sa obrátili priamo na srilanskú vládu a pripomenuli jej povinnosti dodržiavať záväzky, ktoré súvisia s tým, aby mali vstup e, na územie krajiny zásobcovia OSN. Teraz by som navrhla, aby sme postupovali tak, že si vypočujeme, čo nám k tomuto povedia naši traja hostia, naši traja rečníci čo vyvodia z doterajšej diskusie a potom napokon by som dala slovo ešte komisii a ak pán Bebeslanec ešte chce krátko zareagovať, dáme možno za jemu, máme ešte pol hodinu času, prosím, buďte relatívne struční. Pán Štrolán, nech sa páči, chcete začať a potom dáme slovo pánovi Dešapriovi a potom pánovi Žeradovi. Možno sa vyjadrite aj k tým návrhom konkrétnym, ktoré tu odzneli. Uh, uh, Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo, pani predsednička. Myslím, že uh, súhlasíme um, tu na v zásade všetci v tejto miestnosti aj na celom svete, že tu je konkrétny problém vnútorne presídlených osôb, hoci ja chcem zdôrazniť tú otázku, že miesto toho, že aby sme riešili ten problém na Šri Lanke. Pán veľvyslanec, ste sa rozhodli útočiť na novinárov, čo podľa mňa e, skôr dokazuje tie argumenty, ktoré on e, vyjadroval. Ale e, teraz naspäť k tým vnútorne presídlených osobám. Ehm, veľvyslanec povedal, že jedna šestina už bola prepustená a to nie je nejako potvrdené. Ja mám zoznam všetkých protirečivých vyjadrenie vlády. Mm, ak táto jedna šestina už bola odtiaľ odsunutá, tak e, to je fajn, ja si to poznačím. Ako ďalšie vyjadrenie vlády? A mm, prečo neriešim Azerbajďan a Gruzinsko? Uvedomujete si, že mnohí z vnútorne mm, presídlených ľudí z tých konfliktov bolo z 94 tak v prvom rade mm, my e, sa zameriavame aj na nich, e, pretože máme správy aj v Gruzinsku a máme aj e, informácie a správy o medzinárodných krízach v Azerbajdžane a v pondelok sme vydali správu o Náhornom Karabachu, ktorá tiež zdôrazňuje túto tému. A v 94. Mm, bol rok, odkedy pochádzajú títo vnútorne presídlení ľudia. A my nechceme, aby o 15 e, rokov tam tie tábory stále boli. A prečo ich betonujete? Pretože my nechceme a medzinárodné spoločenstvo nechce, aby tieto tábory sa e, stávali natrvalo. Priame odpovede na vaše otázky. Vy ste povedali, že tam um, bol nejaký počet ľudí, ktorí um, dostali bezpečnostnú previerku nepamätám si to číslo, mohli by ste ho zopakovať a mohli by ste mi povedať, že keď títo ľudia dostali bezpečnosť všetky tisíce ľudí, prečo nemôžu potom odísť z tých e, internačných táborov, prečo nemôžu ísť domov, prečo nemôžu žiť s príbuznými, prečo ich stále väznite. A ja myslím, že toto budú moje hlavné témy, ale ja myslím, že novinár eh, má eh, privilegium eh, slobody prejavu, ale to nie je privilegium, to je právo. Pani predsednička, ja som nepovedal. Vypadol mikrofón rečníkovi. Pán veľvyslanec, nezapliste si mikrofón a nebolo počuť vaše vyjadrenie. Mohli by ste to zapakovať, čo ste povedali? Povedal som, že to, čo som uviedol o práve, som nehovoril o tomto novinárovi. Nehovoril som o ničom konkrétnom v súvislosti s otázkou eh, písania tohto novinára. Chcel som aj vysvetliť, eh, že zatiaľ čo každý sa sústreďuje iba na to, že eh, boli napísané tieto články, veľmi radi zabúdajú na to, že sa to týkalo príjmanie peniazy od teroristické organizácie a neviem, čo by ste urobili, keby ste zistili, že niekto dostáva do svojho vrecka šeky od Al-Kaidy. E, ďakujeme. Potom na záver ešte dostanete slovo, ale radi by sme pokračovali v navrhnutom postupe a teraz by som dala slovo pánovi Dešapurovi, ktorý iste celkom rád zareaguje na to, čo tu odznelo, aj na tie obvinenia, ktoré tu odzneli. Uh, thank you, Madam President. Ďakujem pani predsednička. Bolo tu nastolených niekoľko problémov aj otázky bezpečnosti, otázok, že nemôžu opustiť tieto osoby tábory, pretože z, bezpečnostných dôvodov. Ja môžem zopakovať, že ani bývalí eh, ani bývalý veľvyslanec eh, v, z Ženeve zorgani, z, z, sa snažil teda eh, presadiť uznesenie OSN. Teraz bol on, prepus, teraz on bol zbavený úradu a minulý týždeň povedal, že môže byť 10 až 20 tisíc eh, sympatizantov tamilských tigrov a čo tých 200 tisíc my musíme ich prepustiť okamžite. To sú nie moje slova, to je bývalý, to povedal bývalý v e, Šelenky v Ženeve. A povedal toľko, že to nebol spravodlivý proces. Bol to úplne nesprávny proces, bol vedený pod uh, dračím protiteroristickým zákonom a bol to aj označený za tento zákon, za antidemokratický zákon. On prišiel do Ženevy a on sám osobitne bojoval vo svojimi slovami proti tomuto zákonu, že je antidemokratický zákon a tento proces bol vedený podľa tohto zákona pričom ho použijú ako dôkaz, že bol. Tiež neboli žiadne e, preukázané dôkazy, že tie peniaze prišli od e, tamenských tigrov a koľko to bolo? Tisíc 1500 dolárov. A na čo použil tie prostriedky? Vláda tvrdí, že použil tie prostriedky na vytlačenie e, časopisu, aby mohol napísať tie dva články. Bol dostal peniaze od tigrov a hlavná žaloba proti nemu, že napísal články, pretože dostal prostriedky, sa nevyzbrojil tým, nezabil nikoho, len použil peniaze, aby mohol vypublikovať časopis s článkami. Z toho bol obvinený. To sú slova aj vládneho slovníka aj, e, takisto to povedal to do televízie Al Jazeera, že bol odsúdený kvôli tomu, že teda napísal články. Dostal, bol odsudený 20 rokov. Just for writing two articles. As I said, to bolo dvakrát po 10 rokov, ale potom sú tam uh, E, tí, tí, ktorí by tie 400 policajtov, tí sú dnes ministri. Čiže ten, tento proces je politickým procesom a, a mal, byť poslu, mal poslúžiť ako posolstvo pre ostatných. A tieto články boli napísané v roku 2004 a nič e, sa neudialo kvôli týmto článkom a dvaja poradcovia prezidenti e, povedali na súde, že tieto články e, nikoho neobvinujú a nemenujú a aj tak sa nič nestalo, napriek tomu bol odsudený. Takže povedať, že bol odsudený spravodlivým súdom, to nie je pravda, nie je správne. A čo sa týka bezpečnosti osôb, ktorí boli presídlené, Ehm, dostal som informácie od osobitnej policaj, osobitného policajného superintenda, ktorý hovorí, že 20 tisíc osôb je zadržiavaných, utieklo z táborov. A kto je zodpovedný za tých, ktorí utiekli? A, e, a akože môže vláda umožniť 20 tisícom, aby mohli uísť? Čiže vládna policia ten je, tieto informácie sú boli uvedené v tlači, ktorá nie je proti vládnou tlačou a podľa Daily News e, e, tých, tieto osoby majú 500 tisíc rupí v banke dostali a boli by ste prekvapení, že sú tam dokonca tábore banky sú, prostri, sú to sú osoby, ktoré majú peniaze, to znamená, že keď chcú, môžu ísť nazad ku svojim rodinám a oni dostávajú peniaze od e, svojich e, priateľov z diaspory a z príbuzných. Takže ja toto ale nemôžem akceptovať, že tu sú dôvody bezpečnostné alebo že niekde sú míny a podobne. E, toto sú otázky, ktoré musí zodpovedať vláda, že prečo jednoducho tieto osoby nemôžu byť e, e prepustení a nie iba útočiť na mňa. Ja som e, kladol otázky vláde a ak sú peniaze, dostal som peniaze, nikto nič voči mne nedokázal. E, tie isté noviny môžem mám keď chcete uviezť 100 článkov, ale nebudem tu vyťahovať eh, žiadne články, noviny môžu písať čokoľvek, ale e, mus, keď eh, z niekoho obvinia, tak musí byť to pre všetkým dokázané pravdivým súdom, čo sa neudialo. Ja by som chcela len, konštruk- ja by som chcela len konštruktívny dialog. My sme sa stretli s prezidentom, s vládou a vieme, že musíme ďalej v tej, s touto krajinou pokračovať. E, a neobviňovať sa navzájom. Preto ja už nechcem nikoho taktiež obviňovať. Čiže keď chceme ísť vpred, musíme vyšetriť, kto zabil novinárov, čo sa pokazilo a toto, o toto žiadam len vládu, aby sme mohli pokračovať v vinovacom konaní. Ďakujeme pekne, pán Dešapria, e, za vaše slova. A ďalej, pán Žerár, chcete sa vyjadriť k tejto diskusii? You, Ďakujem pekne, pani predsednička. najväčším svetovým fórom 64. zasadnutie generálneho zhromaždenia OSN a tam vystúpil zástupca vlády Sri Lanky, minister zahraničných vecí, ktorý bol vedúci delegácie a uviedol, že jednou z našich najväčších priorít bola uspokojiť okamžité humanitárne potreby týchto osôb a zabezpečiť dlhodobý a e, bezpečný návrat do ich domovov, e, blahobyt e, týchto ľudí. Chceme zabezpečiť, chceme dodržiavať normy, ktoré budú v súlade s našimi vysokými očakávaniami a tiež medzinárodnými normami v tomto smere. Sri Lanka sa zaviazala dodržiavať svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a humanitárnych noriem sme veľmi radi, že sme si vypočuli takéto vyhlásenie a celkom iste je jasné, že by sme chceli, aby srilanská vláda naďalej sa snažila implementovať medzinárodnú legislatívu v oblasti ľudských práv a humanitárnej otázky. Pokiaľ ide o tieto tábory vnútorne preselených osôb, mm, zdá sa mi, že ich samotná podstata a to vieme, e, je dočasná. Je to civilné zriadenie a musí byť e, dočasného charakteru. E, z mojej skúsenosti z posledných 17 rokov vo väčšine týchto prípadov v takýchto táboroch, ja som už navštívil nespočetne veľa takýchto táborov, vždy sa snažíme dodržiavať tieto normy, teda aby, to iš, aby tu išlo o dočasné tábory a aby sa dodržiavali plné práva všetkých civilistov. A na tomto mieste by som sa odvolal ako profesor Walter Kelly na princípy OSN e, práve o týchto osobách, ktorí sú vnútorne presedeli. Je to nástroj, ktorý je v platnosti od roku 1998 a mnoho krajín e, sa už rozhodlo využiť tieto nástroje, rovnako aj Sri Lanka, a boli preložené do viacerých jazykov, aby ich, eh, im mohli porozumieť aj eh, všetci aktéry na Sri Lanke. Rád by som uviedol, že eh, jednotlivé zúčastnené strany aj humanitárni pomocníci by sa mali snažiť dodržiavať tieto pravidlá, ale tiež Sri Lanská vláda by sa mala o to snažiť. No a ešte posledná vec. A mm, som si istý, že aj ostatní, aj celkomisia komisia bude mať na toto názor. Je veľmi ťažké pre humanitárneho pracovníka pracovať v takomto prostredí. Každý deň vlastne neviete, či budete mať právo vstúpiť do tábora, ste pod drobnohľadom, pretože iba robíte svoju prácu a nie ste si istí, že prácu, ktorú robíte, eh, či bude môcť skončiť táto práca eh, slušným spôsobom. Tí, ktorí financujú humanitárnu pomoc, eh, sú tiež vystavení dileme. Myslím si, že by sme sa mali zo všetkých snažiť, aby táto situácia skončila, aby sme sa vyrovnali s touto dilemou, ktorá je základnou etickou humanitárnou dilemou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Žerár. E, eh, isté, že je pravda, že táto situácia je neznesiteľná. Nesmieme ju akceptovať, ak vláda, v tomto prípade síránska vláda, nedodržiava medzinárodné, medzinárodne platné normy. Vieme už o tom, že dvaja zamestnanci OSN na tamilskej strane boli zadržaní v júni a naďalej sú zadržiavaní a neboli obvinení konkrétne z ničoho. A v takejto situácii protestuje aj OSN veľmi výrazne. Teraz by som sa opýtala, či komisia chce na tomto mieste vystúpiť ak dovolíte, ja by som ešte chcela povedať, eh, že isté, že Európsky parlament eh, vníma túto situáciu eh, veľmi nepraznivo, že sa musíme dozvedať iba z tlače o čiastkách tejto správy. Buď tieto správy sú verejné, alebo sú neverejné, alebo teraz sú zverejnené iba pre niektorých Isté, že by bolo užitočnejšie, keby sme napríklad eh, mohli rokovať dôverne s komisiou o tejto správe, ak eh, nie je ochota ju zverejniť v plnom znení. Isté, že si ceníme to, čo nám už povedal pán Týr eh, v mene komisie. Možno aj pán Týmanc by rád sa zúčastnil tejto diskusie. Isté, že môžete sa rozhodnúť aj sám, ale chcem sa vás opýtať, či by ste chceli vystúpiť alebo nie. You, Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi najprv povedať, že ako kolega David Tier už e, naznačil, že Európska komisia plne podporuje výzvy na okamžité prepustenie aspoň väčšiny z vnútorne presídlených ľudí v týchto táboroch a udelenie prístupu eh, pre humanitné organizácie a určite sa pridávame k tejto výzve. Aj eh, my stále bez ohľadu na situáciu tých vnútorne presídlených eh, stále máme obavy o situáciu v oblasti ľudských práv v krajine, čo sa týka únosov a miznutia ľudí a eh, mimosúdnych poprav alebo mučenia alebo hrozby proti slobode tlače a prejavu. Tiež je to situácia, kde s polutovaním eh, musíme povedať, že vyšetrovacia komisia, ktorú menoval prezident Sri Lanky v 2006, eh, prestala svoju prácu a jej mandát e, nebol predlžený a táto komisia nevydala žiadne výsledky a vieme, že pracovníci humanitnej pomoci sú zabíjani na Sri Lanke a dúfali sme, že e, toto vyšetrovanie e, prinesie zverejnené informácie o tom, čo sa naozaj stalo. Samozrejme tiež ľutujeme neustálou existenciu núdzových nariadení a e, ľutujeme, že e, medzinárodná humanitná pomoc prestala fungovať a že sa znížil štatút tejto spolupráce a Určite situácia s vnútorne presídlenými ľuďmi je najviac naliehavá a je našou starosťou. Musíme uviesť, že naše obavy zachádzajú ďalej a týkajú sa všetkých zodpovedností šrilanských orgánov. Dúfame, že teraz, keď e, skončila občianská vojna, že sa situácia napraví a Dúfame, že e, Sri Lanka v tomto ohľade bude konať čo najskôr, ale tiež chcem dať príležitosť kolegom, aby sa vyjadrili. Áno, to nám vyhovuje. Pán Tyrs, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem e, stručný, viem, že mám málo času. Potom, ako som si vypočul e, veľvyslanca, tak sa zamýšľam nad tým, že keď všetci si uvedomujeme, že je tu problém a nie je to len otázka um, obajoby už uh, určených stanovisk, nemuseli by sme sa vadiť o tom probléme a mali by sme mm, pripraviť riešenia. Druhá vec je, že ja som nepovedal, že nič sa nerobí s tými tábormi. Ani som nenaznačil, že e, nie je ťažké vybaviť toľkých ľudí, ale ako už bolo uvedené. Prečo je potrebné e, vôbec e, s nimi niečo riešiť? Prečo ich neprepustiť? Problémy, ktoré my vidíme, sú také, že poprvé, a e, mnohí z nich boli zobratí do tohto tábora, ale neboli prepustení a boli premiestnení do iných táborov. Po druhé, prichádza monzún a to je jeden z našich najväčších obáv, čo sa týka podmienok v týchto táboroch. Po tretie, Nevšetky všetky oblasti, z ktorých e, títo ľudia pochádzajú, sú zaminované. E, my chápem, že nič im nebráni vrátiť sa do istých častí krajín. My sme e, nikdy nemali rovnaké problémy s prístupom do podobných miest v Gruzinsku a Azerbajdžane, ktoré ja dobre poznám. Myslím, že nie je riešením obviňovať medzinárodné medzi, mimovládne organizácie alebo OSN alebo Medzinárodný výbor Červeného kríža. A myslím, že vláda by ich mala podporiť a keď budú oni realizovať vlastné projekty na podporu navratencov, Presne očakávame, že vláda nám v tom bude pomáhať, vydávať nám víza a zabezpečiť, že e, títo ľudia a navratenci budú môcť e, sa voľne pohybovať. Ďalej, čo sa týka problému ľudských práv, ja už nemusím um, opakovať um, správy, ktoré sa vyskytujú v tlači. A doteraz sme sa dozvedeli, že viac ako 30 novinárov bolo zabitých za posledných 4 rokov a viac ako 70 z nich sú v exile a myslím, že to je najvyšší počet z jednej jedinej krajiny. Ďakujeme pekne uh, zástupcom komisie za tieto veľmi informatívne reakcie a iste, že e, sa potom e, oboznámime s vašou správou, keď bude zverejnená. Mm, teraz e, by sme mali zhrnúť toto zaujímavé zhrnúť, vypočutie. Chcem poďakovať veľmi srdečne všetkým vám trom, ktorí ste prišli, aby ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti, o vaše vedomosti a veľvyslanec ak chcete veľmi krátko ešte skomentovať, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som pracoval s e, týmito osobami aj s médiami a ja nebudem sa opakovať. Môžem sa dotknúť iba jednej veci k týmto presídleným osobám. Ja som vám, pani predsednička, poskytol dokument. Mám aj niekoľko kópií, ktoré boli rozdané poslancom parlamentu, kde sa uvádzajú štatistiky o tom, ako to celé funguje. A bol som toto dosť e, šokovaný, keď mi ľudia hovorili, že e, tento parlament e, rešpektuje ľudí, ale nech ľudia odídu a nech ich nech vybuchnú, keď vstupnú na mínu. Ale my to takýmto spôsobom neposkytujeme slobodu ľuďom. My sme za ľudí zodpovední. To sú naši ľudia a budeme to robiť preto, že vy to chcete, ale budeme to robiť preto, lebo my to chceme pre našich ľudí. My sme sa starali o našich ľudí, kým, boli, e, kým ich tamilské tigry držali vo väzení. Takže tak ako vydávate každému slobodu a my chceme ju poskytnúť a nebudete musieť sa za 15 rokov vrátiť a vrátiť sa, že tam nájdete tie tábory, ale nekážte nám, čo má byť za 15 rokov. Druhá vec je, pán názory veľmi logické, alebo vyzera, logické vysvetlenie pána Dešapriu, že zobral len 1500 dolárov amerických len podľa tendencie pána Dešapriu a nielen podľa mňa, mňa, ale aj podľa ďalšieho oso, osoby, Ehm, to bolo povedané, že to nie je nebežné, ale on, on hovorí hlavne, že je v poriadku písať e, e, články, ale pani predsednička, keď niekto bude písať antisemické články, e, tak čo sa s ním stane? To je to v poriadku? takže ja s tomu tomuto nepoviem. Koľko ste mi dali, pani predsednička, času? Bola by som rada, keby ste dokončili 4, do 4 minút, lebo lebo som chcela mať tiež 2 minúty, hovorí predsednička. Dobre, takže eh, pán žiada o 5 minút. Dobre, tak eh, nechám tie otázky ľudských práv a pošlem vám notu, aby ste videli. Eh, chcel by som sa ešte dotknúť otázky GSP+. Vyčíta sa nám, že vláda Šri nevrobila nič a ja som dal dôkazy, že vláda Šri Lanky ne, nevstúpila do vyšetrovania z, z principiálnych dôvodov. Čo sme urobili? My sme v tom čase povedali, že nezúčastníme sa vyšetrovania, pretože my sme povedali, že my radšej budeme spolupracovať s komisiou v troch e, veciach, o ktoré šlo, na tých troch dohodách a pani predsednička Európska komisia vždy takto to aj konala. Mali dve e, extenzívne rokovania v Bruseli a v Kolombe o GSP+, kde sme si vyňali detailné názory. Sme niekoľkokrát predložili, aj túto kopiu som vám poskytol pani predsednička, Ed Memoir, kde sme pokryli všetky aspekty obáv otázky ľudských práv Naďalej sme spolupracovali s týmito ľuďmi, ktorí rokujú o GSP+. A čo sa týka Davidovej otázky o tom, že či e, ten výbor s ministrov pripravuje správu e, v odpovedi expertom, tak e, vás musím sklamať, nebude žiadna odpoveď ex, na expertnú správu. My budeme rokovať s Európskou komisiou, aj s Európskou úniou, aj s 20 členskými štátmi Európskej únie preto, lebo si myslíme, že keď chcete uskutočniť efektívnu implementáciu, tak aký, kde je práh? 45 50%, 80%, alebo 99%? Nikto e, neuskutočnil e, určenie, že čo je, kedy je otázka ľudských práv vyriešená. Takže nemáme sa s čím porovnávať, alebo neexistuje nejaká norma. Takže e, keď e, my sme vystúpili k tomuto principiálnym spôsobom a môžem povedať pani predsednička len toľko, že vláda Sri Lanky bude naďalej komunikovať a e, rokovať s komisiou, riešiť otázku GSP+, plus a či dostaneme alebo nedostaneme GSP+, plus, napravíme e, všetky nedostatky, ktoré budú objavené, pretože všetci sme v neperfektnom systéme, tak vy ako aj my a my to uznávame. A celý minulý týždeň zástupca OSN e žiadal o prístup jeho dvaja z, mm, úradníci tiež mali tam 10 dní, do 10 dní mali povolenie, takže pani predsednička, uistujem vás, že pokiaľ tento výbor a tento parlament e, bude rešpektovať Sri e, Lanku tak, ako my rešpektujeme vás, Budeme pokračovať naďalej v tomto vzťahu a ďakujem pekne pani predsednička za to, že ste im poskytla mož- túto možnosť aj v šrilanskej vláde za vyjadriť. Čiže všetko vášho výboru. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Takže ja myslím, že Mal, dostali sme teraz veľmi jasné informácie aj e, usmernenia, ako máme túto situáciu posudzovať v budúcnosti. Aj vypočuli sme aj, čo komisia očakáva od Sri e, Lanky teda je ukončenie e, zadržiavania osôb, e, ktorí boli presídlení a takisto musí byť riešená otázka bezstretnosti a dodržiavanie právneho štátu sa musí stať skutočnosťou. Takisto otázky slobody tlače sú veľmi serióznymi otázkami. Vieme, že je to problém v mnohých krajinách sveta, keď musíme chrániť novinárov, ktorí nemôžu slobodne písať publikovať, čo je naozaj veľký problém, keď eh, populácia žije v takom systéme. To Takže v tomto výbore musíme spolupracovať so všetkými krajinami, pretože Európska únia má vzťahy s mnohými krajinami a budeme vás uisťovať, že e, my sa venujeme otázkam aj toho, čo ste spomínali e, zadržaným osobám v Azerbajdžane a v iných krajinách, ale to dnes nebolo na programe. Chcela som uvieť, že viem, že pán Martin nehovorí, že e, tie osoby sú, majú byť ponechané, aby sa stali obeťou explózie podzemnej míny, ale my, on sa chce vyjadriť, že vláda využívala e, to, tu, ten, tento fakt, ako, aby vláda nevyužívala túto skutočnosť ako výhovorku, že prečo tie osoby nemôže prepustiť. A ďalšia vec, e, a tá osoby, správ, pokyny osobitného spravodajcu OSN, ako e, dodržiavať ľudské práva, aj keď e, budujeme proti terorizmu. Všetci bojujeme s terorizmom, ale to chceme robiť stále takým spôsobom, že potom dodržiame otázky ľudských práv a princíp právneho štátu. Takže ďakujem všetkým, ďakujem aj expertom. Boli to veľmi užitočné informácie pre parlament, aby pokračovali ďalej e, v rokovaniach s radou na otázkach GSP+ predsednička. Dáme si prestávku 5 minút a potom budeme mať rokovanie e, rozšíreného predsedníctva podvýboru.